Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like first to welcome... Dobre, takže dovolte, aby som mohol privítať expertov, ktorých sme prizvali na dnešné popoludne. Pán Biores, pán Anieli, pán Ger- pani Georgiev a pán Capone. Toho predstavíme neskôr, tesne pred tým, ako vystúpi. Chcel by som pripomenúť, že toto vypočutie sa zamerá na zložité témy bezdrôtového mobilného štandardu 5. E, generácie, všetci to nazývame 5G. Ide o to ako kombinácia rôznych technológií a e, vesmírne technológie, umelá inteligencia a rôzne aplikácie spolu s kombinovaním môžu vytvoriť novú službu, ktorá významnou mierou skvalitní zážitok užívateľa. Dovolte poďakovať členom ITRE, ktorí pracovali na ustanoveniach 5G, ktoré sú v rôznych e, nariadeniach počas viacerých rokov vrátane spravodajcov pani Pilar de Castillo Vera, Michael Bonimia Petra, Kumpula Natri a Karlo Zorino. E, chcel by som vás informovať o tom, že sme si vyhradili 2,5 hodiny na celú túto záležitosť. A po, chcel by som eh, poprosiť expertov, aby obmedzili svoje vystúpenia na 10 minút rečníckého času a poslancov potom eh, žiadam, aby svoje vystúpenia obmedzili, tak aby dostal čas eh, na to, aby rečníci mohli zareagovať na vaše otázky na záver. A teraz mi dovolte udeliť slovo pánovi Karlo Solinu, spravodajcovi správy na krátky úvod. Máte dve minúty. Pripojili ste? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcel privítať panelistov dnešného vypočutia, ktoré je veľmi dôležité. Názov je Konektivita digitálnej budúcnosti. Nie je konektivita v digitálnej budúcnosti to je veľký rozdiel, nielen semantický. Digitálna revolúcia, technologická revolúcia e, prispieva k jasnej politickej vizii, ktorá zodpovedá hodnotám Európskej únie. Vieme, že Európska únia po pomalom štarte, pretože sme nemali dostatočné finančné prostriedky na to, aby sme dohnali iné ekonomické, vedecké veľmoci, a rád by som si vypočul názory panelistov na naše vzťahy s Spojenými štátmi, e, Južnou Koreou, Čínou či Japonskom. E, či táto hrozba pomalého začiatku neznamená v skutočnosti výhodu e, kopírovanie, možno nie je to správne riešenie, ale minimálne sa môžeme poučiť z chyb, ktoré spravili ostatní. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby v digitálnej budúcnosti, o ktorej hovoríme, e, sme zabezpečili kvalitnú konektivitu, musíme sa zamerať na ľudí, hodnoty a etiku. Chcel by som spomenúť dva dôležité programy. Žiaľ. A altura para conseguirmos criar uma rede de serviços acessíveis Komisia žiaľ nemohla schváliť prístup k vysokokvalitným dostupným službám e, so silnou autentikáciou. To je, to je škoda. Dúfajme, že e, nová komisia bude ambicioznejšia, tak aby sme mohli na tomto projekte ďalej pracovať. Takisto by som chcel spomenúť program v rámci viazočného finančného rámca. Mm, a viacočný finančný rámec má negatívny dopad na program Digitálna Európa. Ja sám som bol spravodajcom na túto tému a myslím si, že vzhľadom na dôležitosť konkurencie schopnosti na najvyššie 10 ročie, e, to je znak toho, že tu chýba politická vôľa a Európa nemôže teda požívať všetky výhody digitálnej transformácie, nemôže priniesť všetky tieto výhody európskym občanom a aj z týchto dôvodov ma veľmi zaujíma dnešná diskusia panelistov. Ďakujem pekne a navrhujem, aby sme rozdelili dnešné stretnutie na dve časti. Ale skôr ako sa k tomu pustíme, pani Pilar de Casio Vera, spravodajkyňa spravy o elektronickom komunikačnom kodexe. E, dostane slovo, nehovorí do mikrofónu, žiaľ. All the panelists, uh... E, Dovolte, aby som privítala všetkých panelistov a teším sa na výmenu názorov s vami. E, prvá vec, ktorú môžeme povedať, keď hovoríme o otázke konektivity, je tá, že je jasné, že konektivita je predpokladom to, aby Európa bola súčasťou gigabitovej spoločnosti, inteligentné mesta, vzdelávanie, výskum, zdravotníctvo. To sú iba niektoré z príkladov e, veľkého dopytu po vysokokvalitnom, rýchlom, bezpečnom internete a konektivite. Uvedomujeme si však, že aktuálnym status quo Európa jednoducho nedokáže e, zabezpečiť investície do vysokokapacitnej infraštruktúry, ktoré potrebujeme. Odhaduje sa to okolo 500 až 600 miliard eur, z toho 90 bude musieť prísť do súkromného sektora. Následne nedokážeme ani využiť všetky príležitosti, ktoré toto ponúka, ak nezabezpečíme nejaký stimul na to, aby tie investície sa zrealizovali Presne toto je hlavným cieľom elektronického komunikačného kódexu, aby sme využili všetky príležitosti, podporili investície do vysokokapacitných sietí a 5G rozvoja, aby sme podporili potrebné investície tohto rozvoja. Nová legislatíva podporuje eh, riešenia, ktoré sú hnané trhovými silami, E, využitie existujúce inžinierstvo a uzatváranie dohôd medzi, e, medzi prevádzkovateľmi na nasadenie vysokokapacitných sietí. To všetko im malo pozitívny dopad na hospodárskú súťaž. Navyše nový rámec zabezpečí lepšiu konektivitu tým, že včas uvoľní spektrum, zjednoduší regulačné zásahy, zabezpečí väčšiu konzistentnosť a prispieje k dosiahnutiu mobilných sietí 5G, tým, že sa uvoľní 5G pásmo, ako viete, 3,6 až 26 GHz do konca roka 2020. Na záver chcem povedať len toľko, že my v Európe máme mimoriadnú situáciu. Naozaj by sme mohli byť tí prví, ktorí budú v oblasti digitalizácie. Nesmieme zabúdať však na to, že náš trh má 500 miliónov spotrebiteľov. Európa má HDP, ktoré predstavuje 20, takmer 23 globálneho HDP a máme globálny konkurenčný priemysel. Teda máme všetko, máme podmienky na to, aby sme využili všetky tieto príležitosti a konektivita je predpokladom, je podmienkou toho, aby sme dosiahli tento cieľ alebo aby sme zabezpečili úplnú digitalizáciu v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Vera, povedali ste, že máme šancu byť prvými vo svete poprvýkrát. Jedný z nich, dobre, celý, celý môj život e, pracujem v vlasti IT a to by naozaj bolo poprvýkrát. Ďakujem pekne. Dobre, takže prvá časť E, nášho zasadnutia. Tu máme dvoch rečníkov a potom bude mať priestor na diskusiu. Prvým rečníkom je pán Antonio Capone, profesor na Technickej univerzite v Miláne a predstaví všeobecný prehľad o 5G vrátanie zásadných rozdielov medzi aktuálnou a budúcou generáciou sieti. Pán profesor Kapone, máte 10 minút. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za pozvanie, mi veľkou cťou byť tu medzi vami. Čiže najbližších zo pár minút budem venovať tomu, aby som sa pokúsil odpovedať na niektoré otázky, ktoré sú podľa mňa relevantné, keď hovorím o 5G a samozrejme potom odpoviem na neskôr na otázky publika. Takže začnem otázkou veľmi všeobecnou. Prečo je 5G iné od predošlých generácií? Prečo tu sedíme? Prečo uh, tento vývoj nás zaujíma? podľa mňa sú tu také tri zásadné rozdiely a pokúsim sa ich stručne vysvetliť. Toto, čo vidíte na obrázku, to je tzv. 5G trojuholník. Jeden najčastejšie videný obrázok, ktorý popisuje 5G. Využíva sa na to, aby sme vedeli poukázať, koľko aplikácií môžete mať z 5G. Je to trojuholník, nie je to štvorec ani kruh. A je na to zásadný dôvod. Zásadný dôvod je taký, že popríklad 5G nielen zvyšuje rýchlosť prenosu ktorým odovzdávame, príjmame údaje, ale zvažuje aj iný rozmer na jednej strane máme spolahlivosť a latentnosť a na druhej strane máme viacero pripojených zariadení. A tieto tri uhly trojuholníka predstavujú základné rozhodnutia, ktoré musíme spraviť, pretože sú fyzické obmedzenia. Čiže prvý rozdiel, ktorý chcem upozorniť, je to, že 5G dokáže riadiť viacero pracovných podmienok a e, obsluhovať bezprecedentný počet aplikácií. Druhý aspekt, o ktorom by som musel hovoriť, je ten, že 5G v prvom rozsahu využije virtualizačné technológie, e, ktoré umožnia vytvoriť okrem jedného alebo viacerých fyzických infraštruktúr viacero virtuálnych sietí, ktoré môžu byť šité na mieru špecifických potrieb rôznych aplikácií. Čiže môžeme využiť viacero funkcií, ktoré môžu byť previazané v závislosti od aplikácií. Čiže druhý základný rozdiel spočíva v tom, že pri 5G sieťach je to sieť, ktorá môže byť akoby rozkrájaná na akoby špecializované virtuálne siete a tie sa tie môžu riadiť noví hráči, ktoré, ktorí vstúpia do tejto arény. Tretí rozdiel spočíva v tom, že 5G v plnom rozsahu využije mobilné edge Eh, cloud eh, výpočet. To znamená, že budeme mať výpočtové kapacity eh, blízko koncových užívateľov. Rozdiel je v tom, že 5G poskytuje nie len akési potrubie na preznos bytov, ale aj platformy na hostiteľské aplikácie a poskytovanie služieb. Čiže to je tretí rozdiel. 5G transformuje sieť na programovateľnú platformu, ktorá je k dispozícii pre užívateľské aplikácie. To sú také tri zásadné rozdiely. Dobre, ale to sú hlavné dôvody, pre ktoré pri 5G máme množstvo príležitostí v zmysle aplikácií, ktoré môžeme budovať, ktoré stavajú na tieto sieti. A moja druhá otázka. Prečo využitie príležitostí, ktoré 5G ponúka, je nevyhnutne dôležité pre európske digitálne hospodárstvo? Hovoríme o digitálnej transformácii už niekoľko rokov. Ale e, veľká konektivita, ktorú poskytuje 5G, je kľúčovým prvkom, ktorý nám doteraz chýbal máte infraštruktúru, ktorá zabezpečuje takúto e, kvalitnú konektivitu, môže slúžiť e, na digitálnu transformáciu. Veľké množstvo aplikácií, ktoré vytvárame a ktoré e, E, sa v Európe vytvárajú, a ktoré stavajú na 5G, to všetko sa dá uplatiť na širokú škálu bezprecedentného počtu sektorov, priemyselných sektorov. Takže Navyše sa dá povedať, že 5G môže poskytnúť akési telo k mozgu umelej inteligencie. A ak nemáte nástroj, na prepojenie riešení vo fyzikálnom svete, tak umelá inteligencia vám veľmi nepomôže. Čiže ak chceme plne využiť príležitosti, ktoré 5G ponúka, eh, ak ich využijeme, tak to bude mať veľký dopad na budúcnosť európskeho digitálneho hospodárstva. Ďalším dôležitým aspektom je to, že táto dostupnosť eh, sieťovej infraštruktúry všade môže znížiť bariéry na vstup nových riešení, inovatívnych riešení. A to je dôležité, pretože predovšetkým, keď zvažujeme drobných aktérov ako startupy a malé firmy, ktoré sú veľmi dôležité pre európske hospodárstvo, tak ak máte sieť, ktorá sa dá použiť ako služba, miesto toho, aby sa musela vytvárať účelovo pre všetky aplikácie, je veľkou výhodou pre šírenie nových myšlienok na trhu. Takže podobne ako inteligentné telefóny, ktoré poskytli platform, na ktorej hospodárstvo aplikácií sa za posledné roky rozvinulo, takisto 5G môže poskytnúť platformu pre digitálne aplikácie, ktoré môžu žiť vo fyzickom svete. Ďalším aspektom je to, že na rozdiel od tradičného internetu, ktorý vytváral hodnotu pre všetkých globálnych aktérov, 5G je skôr lokálne Dôvod je taký, že 5G je viac prepojené na fyzický svet a aplikácie, ktoré môžu byť navrhnuté pre 5G, sa málo kedy budú dostatočne veľké a dobré na to, aby obslúžili globálne svetové trhy a preto je nutné spoliehať sa na miestne hospodárske ekosystémy pre hľadanie a vytvorenie riešenia produktov. Takže európske hospodárstvo má príležitosť e, ponechať si veľkú väčšinu hodnoty, ktorá vznikla digitálnou transformáciou a bez toho, aby táto hodnota, obrazne povedané, odletela niekde inde. Za posledné roky ste si asi všimli, že sa v Európe začalo viacero 5G pokusov alebo pokusných riešení. E, čo sme sa naučili z týchto pokusných spustení v Európe. Ja osobne som bol zaangažovaný do pokusného spustenia 5G v Miláne. E, ja som to referenčnou osobou pre Politechnickú univerzitu v Miláne, Vodafone plus 28 partnerov a 10 verejných subjektov e, spustili tento, toto pokusné e, nasadenie. Stalo to viac ako 90 milión eur ako investícia. Využili sme 7 sektorov moje skúsenosti z tohto sú také, že veľmi zaujímavé, ako sa budujú riešenia, ako úloha e, prevádzkovateľov sieti sa mení E, stávajú sa expertami vertikálnych aplikácií, čo môže naozaj uvoľniť priestor novým myšlienkam, len jednoducho preto, že sa môžu spolahnúť na spolahlivú infraštruktúru sieťovú na, pri vytváraní svojich aplikácií. Otázkou teraz ostáva, či pri týchto pokusných nasadeniach sa dá povedať, že či je rozdiel medzi teóriou a praxou 5G. Uh, úprimne, prínosy tejto modernej infraštruktúry, ktorú ponúka 5G, nie sú zadarmo. To znamená, z týchto pokusných nasadení sme sa naučili, že priamo v teréne je potrebné odviesť tvrdú prácu a dať dohromady všetky tie časti aplikácie. Z technického pohľadu nie je ľahké, to, to sme zistili na vlastnej koži, ale ešte ťažšie to je vtedy, ak chcete tieto myšlienky prekomponovať, pretvoriť do uh, schopných podnikateľských modelov. Čiže sú tu hlboké zmeny medzi telekom, priemyslom a inými sektormi a musíme sa naozaj spoliehať na model otvorených inovácií e, ako hlavný aspekt, ktorý umožňuje inovácie v tomto sektore. Poslednou otázkou je, aké výzvy, akým výzvam budeme musieť obstať v najbližších rokoch. Asi viete, že toto tu vo väčšina krajín 5G bude komerčné. To znamená, zo, po pár rokoch ťažkej práce, viacerých rokov výskumných projektov v Európe, konečne sa dostávame do tej fázy, dostávame sa na vrchol komercializácie systému. Ale ak by sme verili tomu, že sme sa dostali na vrchol a že teraz už aktéry trhu môžu využiť 5G technológie. To je bola veľká chyba si toto mysleť. E, čaká nás ešte množstvo práce a musíme e, pre všetkým pochopiť, čo treba spraviť. Najbližšie roky sú kľúčové pre určenie toho, koľko z potenciálu 5G naozaj dokážeme transformovať tak, aby mal dopad na skutočné hospodárstvo a úloha verejnej politiky je kľúčová v tomto ohľade. Jeden z jedna z najdôležitejších víziev, ktorej e, čelíme, je posilnenie investícií, predovšetkým pretože potrebujeme rýchle nasadenie siete. Nasadenie siete do troch rokov, či 5, či 10 rokov, e, to je rozdiel, e, čo sa týka dopadu na hospodárstvo, ako dlho to bude trvať, ako rýchlo to bude. Európsky slovenský trh sieťových služieb je jeden z najkonkurenčnejších na svete. Samozrejme, to je veľkou výhodou pre koncových užívateľov, nie nutne e, výhodou, ak to nie je dobré riadené, keď hovoríme o e, e, investíciách do infraštruktúry a nových technológií. Takisto tu máme ešte ďalšie problémy. Spomeniem len jeden z nich, ktorý je veľmi relevantný napríklad pre moju krajinu. Máme rôzne limity čo sa týka elektromagnetických emisí v európskych krajinách. A toto môže byť problém, pretože nízke elektromagnetické emisie môžu sa oveľa ľahšie premeniť do veľa peňazí v zmysle nasadenia sieti 5G. Dôležitá je spolupráca, posilnenie spolupráce medzi aktérmi telekomunikačného sektora a iných priemyselných sektorov je nevyhnutné pre úspech hospodárstva, ktoré stavia na 5G. Stimulácia rastu miestnych ekosystémov, tá je takisto zásadná. A tie rozdiely, ktoré máme v miestnej kultúre a miestnom hospodárstve, to môže samo o sebe vytvárať riešenia o novom digitálnom hospodárstve, môže byť čité na mieru novým miestnym podmienkam. Takisto musíme posilniť spoluprácu a možnosti financovania, ktoré potrebujeme pre otvorené modely. Musíme teda stimulovať príležitosti financovania pre startupy a malé firmy. Aj to je problém, pretože vieme, je tu veľký rozdiel medzi jednotlivými krajinami v Európskej únie. Na záver by som chcel len zhrnúť, že 5G je naozaj príležitosťou pre Európu opätovne získať promientnú úlohu v digitálnom hospodárstve. Európske rozdiely na miestnej úrovni môžu byť e, e, transformované na výhodu cez 5G, ak sa nám to podarí. Verejná politika by mala zabezpečiť dostatočné investície do infraštruktúry a potrebujeme stimulovať novú medzisektorovú spoluprácu. Ďakujem pekne. Uh, mikrofón pre rečníka poprosíme. To najdôležitejšie je využiť eh, tú príležitosť, ktorú 5G siete môžu priniesť pre európsku digitálnu ekonomiku. A myslím si, že to je absolútne správne. Dovolte, aby sme teraz prešli k našemu druhému rečníkovi Chcel by som dať preto slovo pánovi Daniel Gergiovi z, GMSM, z GMSA, ktorý bude hovoriť o prínosoch a prekážkach 5G sietí, ktoré sa týkajú elektromagnetických polí, polí a záležitosti vysielacieho spektra. Nech sa páči, pán Georgiev, máte 5, 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, pán predsedajúci. Je mi veľkou cťou, že sa pred vami dnes môžem vyjadriť e, o tejto dôležitej téme a, pred, a hovoriť o tej kryžovatke, pred ktorou Európa stojí. My, naše združenie, e, zastupuje 750 operátorov z celého sveta a samozrejme aj ďalších, ktoré sú súčasťou širšieho mobilného ekosystému. Zároveň pomáhame vládam tak, aby Eh, mohli jednotlivé faktory poprepájať k lepšej budúcnosti. Chcel by som začať túto prezentáciu tým, že poukážem na to, aké sú ambície tohto odvetvia, keď eh, hovoríme o ére 5G. Eh, predovšetkým nám ide o to, aby sme mohli poskytnúť e, vysokokapacitné a hladké pripojenie a samozrejme inovovať tieto siete a e, presieťovať ich aj ďalej s ohľadom na hospodárstvo, a e, samozrejme akcelerovať transformáciu ekonomiky ekonomiku tým, že budeme podporovať digitalizáciu a automatizáciu jednotlivých procesoch. Chceme revolucionizovať eh, skúsenosti eh, s mobilným širokopásmovým pripojením a samozrejme a v neposlednom rade chceme podporiť podporiť eh, nové nasadenie takých technológií, ktoré budú vytvárať nové platformy a ktoré sú kritické pre komunikačné služby. Našou víziou sme realizovali aj minulý rok tým, že sme zaslali našim členom e, prieskum a pýtali sme sa spotrebiteľov, e, čo očakávajú od sieti 5G a samozrejme mali možnosť vybrať viacero odpovedí. Avšak keď sa pýtame e, spotrebiteľov, čo vlastne chcú, vidíme, že viac ako polovica očakáva lepšie pokrytie a vyššiu rýchlosť. Takže chcel by som vám poskytnúť aspoň taký čiastočný prehľad, kde sa momentálne Európa nachádza v kontexte ostatných štátov a ostatných regiónov pretože v pomere celý, všetko, celkových 5G pripojení vidíme, že Európa, v Európe sa lejazuje skoro jedna tretina. V Južnej Koreji je to skoro 60%, potom v úzkom slede nasleduje Spojené štáty americké, kde majú skoro polovicu pripojení, potom Japonsko a potom je tu ešte Čína 27%. Čo je zaujímavé na tomto slade je práve to, že tieto hospodárstva vrátane Európskej 28 vytvárajú celkovo 70% celkových 5G pripojení do roku 2025. Chcel by som tieto čísla rozdeliť, ale vidíme tu veľmi silnú disparitu medzi jednotlivými členskými štátmi. Je tu niekoľko členských štátov, ktorým sa darí pomerne dobre, e, napríklad vo vzťahu e, k Japonsku a USA, ale vidíme, že asi e, dve tretiny sú pod tým priemerom jednej tretiny celoeurópskeho priemeru Chcel by som sa zamerať e, v mojej prezentácii predovšetkým na záležitosti politík a výzviev, ktoré tieto politiky e, čakajú. E, či sa už týkajú komunikačného kódexu, aké sú technické výzvy, ktorým budeme čeliť a niektoré politiky, ktoré sa týkajú nasadenia 5G tu v Európe. Predtým, než prejdem na danú tému, chcel by som sa poďakovať predsedovi tohto výboru za výbornú prácu, ktorú ste odviedli, aby ste mohli dať Európe veľmi dobré základy na prijatie 5G technológie. No a teraz to bolo finalizované tým, čo bolo nesmierne dôležité, a síce tým, že európske štáty implementujú týchno, túto technológiu s veľmi futuristickou perspektívou. Samozrejme, závisí to od toho, aká je ambícia členského štátu a ako silne sú presvedčení o prínosoch 5G sietí pre ich občanov a ich ekonomiky. No a samozrejme toto priekopníctvo naznačuje aj to, do akej miery sú štáty ochotné prekonávať jednotlivé ťažkosti, ktoré, na ktoré pri implementácii narážajú. Takže začneme s vysielacím spektrom. Je veľmi dôležité, že európske spektrum môže napomôcť realizovaniu 5G siete, ale zároveň ho môže aj výrazne spomaliť. Pretože čo sa týka eh, spektra, eh, je nevyhnutné, aby boli licencované tieto spektra náležitým spôsobom za adekvátnu cenu. Ak sa zameriame na ponuku, je veľmi dôležité, aby sme mali dostatočné sloty na jednotlivých operátorov, aby 5G siete mohli dodať také vysoké rýchlosti, ktoré očakávajú spotrebitelia. Od, eh, to znamená, že 80 do 100 MHz pre eh, C pásmo a 1 GHz pre 26 GHz 26 GHz pásme. Myslím si, že toto je realistické, je to dosiahnutelné a myslíme si, že to aj podporuje investície. Keď hovoríme o prínosoch pred niekoľkými týždňami sme zverejnili e, politický dokument, kde hovoríme o najlepších dostupných e, praktikách. A samozrejme, keď hovoríme o pridelovaní pásiem, nehovoríme o aukciách, ale hovoríme o pridelovaní pásiem, e, v zásade aukcie týchto pásiem sú mm, veľmi zabehnutou praxou, pretože konečnom dôsledku pridelenie a rozdelenie týchto pásiem má najlepší prínos. No ale samozrejme potom je tu aj záležitosť nacenenia. Prostredníctvom prieskumu, ktorý sme e, priniesli, sme videli, aký dopad e, majú na e, konektivitu jednotlivá výšky poplatkov. Takže čo si z tohto môžeme odniesť, odniesť že nižšie ceny posilňujú e, kvalitnú konektivitu, namiesto toho, aby prispievali mier, významnejšou mierou do štátnej kasy. Samozrejme, predovšetkým budeme hovoríme o tých priekopníckých alebo pionierských pásmach ako 26 GHz. Členské štáty vzhľadom na technické e, podmienky e, tak členské štáty sa stávajú veľmi protekcionisticky a veľmi konzervatívne v prideľovaniu jednotlivých pásiem. No a to má negatívny dopad na schopnosť e, priemyslu nasadzovať e, toto pásmo, ako aj sa k nemu dostať. Keď hovoríme o C pásme, tam je tu aj veľmi dôležitá záležitosť defragmentácie. Európa mala celkom dobrý náskok práve e, tým, že harmonizovala C pásmo pred mnohými rokmi. Problém je však, malí operátori využívajú jeho malé kúsky a preto členské štáty by mali defragmentovať toto pásmo čo najrychlejšie. Tieto priekopnícke pásma ako 26 GHz a C pásmo sa budú musieť sústrediť predovšetkým na synchronizáciu a koexistenciu. A to bude pomerne významná výzva, pretože Európa nemá žiadne skúsenosti s prácou s pásmi tohto druhu. A to môže vytvoriť pomerne veľa oblastí, ktorá nebudú pokryté, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii dobrú synchronizáciu. A teraz budem prezentovať ďalšie dve témy. Jedna téma, o ktorej sme už hovorili, je politika EMF a takisto aj nedávna interaktívna mapa. A tu vidíme aj krajiny, ktoré nie sú e, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, ktoré sa týkajú medzinárodných usmernení z roku 1999. No a čo tu máme, že približne jedna tretina európskej populácie je ovplyvnená menej efektívnymi mobilnými sieťami. A to je výsledok eh, a má to vplyv eh, na 4G siete, ale v konečnom dôsledku aj na budúcu implementáciu 5G sieti. Je to aj spojené eh, s problematikou sightingu, alebo tzv. tzv. lokalizácie. A vidíte, ako dlho trvá licencovať vykrývač. Od niekiaľ to niekde to trvá menej ako 3 roky. No a častokrát je tu mnoho e, vrstiev národných agentúr, ale aj lokálnych e, administrácií. Takže je tu veľmi, veľmi rozsiahla sieť, e, ktorá, umožňuje, ktorá neumožňuje postaviť alebo inovovať vykrývač dostatočne rýchlo. Vieme, že FCC hovorí, že musíme aj zo 100 násobiť e, vysielacie miesta a bude nesmierne zložité nasadiť 5G, e, pokiaľ tieto politiky nebudú zjednodušené. A chcel by som ešte povedať jednu dôležitú vec. Článok 5 e, kódexu hovorí o výnimke. Avšak toto nie je nejaká, nejaký všeliek, ktorý vám alebo nám e, pomôže. Samozrejme, musí tu existovať možnosť nielen e, upgradeovať, ale v, vytvárať aj nové mikrolokality, ktoré sú dostupné. To znamená v pásme 7, 800, 800 900, 1100 ako aj 2,5, ktoré by umožňovali mať dostatočnú kapacitu ešte okrem toho, ktorá je alokovaná. No a teraz trošku na pozitívnejšiu nótu. V zásade všetky tieto výzvy podľa mňa sú v skutočnosti príležitosti, e, pretože všetko je v rukách členských štátov a ich schopnosti vnímať e, tieto výzvy kolektívne a mať dostatočnú ambíciu pretože v súčasnosti máme veľmi dobrú spoluprácu. Avšak čo potrebujeme je určitý druh súdržnosti a družby e, v tom, že sa budeme snažiť jeden druhého podporiť na to, že nebudeme iba do seba zahľadení, ale naozaj pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú. A myslím si, že Európa si zaslúži takýto duch spolupráce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Dva veci, dve veci ma naozaj e, prekvapili. A síce, že Nemecko, moja e, krajina, z ktorej pochádzam, je pod európskym premiérom, priemerom, čo som nevedel, pretože sú to práve nemeckí politici, ktorí si myslia, že sú vo všetkom popredu. A a iba 22% očakáva nižšie ceny za služby. To ma tiež prekvapilo. Dobre, máme tu teraz príležitosť e, klásť našim odborníkom otázky. Áno, pani Del Castillo Vera, dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem v prvom rade. Ďakujem vám obom. Ďakujem obom rečníkom, pretože Myslím si, že sme sa na túto problematiku mohli pozrieť z rozličných uhlov a ten obraz je preto komplexnejší a za to vám ďakujem. Mám dve otázky. Prvú na pána Kapoteho a druhú e, na Daniela. Tá prvá otázka, pán Kapote, je, že ste hovorili o definovaní e, toho prostredia e, a prečo je to dôležité pre hospodárstvo v Európe. A ja s tým samozrejme Súhlasím, je to dôležitý aspekt, ktorého ste sa dotkli. Moja otázka je, je e, relatívne často v dnešných dobách, že nachádzate určitý skepticizmus pri investíciách? Pretože samozrejme spoločnosti majú rozličných generálnych riaditeľov, pôsobia v rozličných odvetviach ale v konečnom e, dôsledku je to investícia, na ktorú sa musíme podujať, aby, aby, aby sme e, mohli inovovať, ale na druhej strane neexistuje na to nejaký možno dostatočný obchodný dôvod. Možno tá investícia musí prísť v budúcnosti, hovoria si jednotlivé firmy ale musíme sa teraz sústrediť na iné veci, než je napríklad internet veci. Musíme sa sústrediť na iné veci, ktoré sú v súčasnosti ziskové. Pretože toto je to, čo rámcuje túto diskusiu. Ale chcel by, chcela by som vedieť. A otázka na Daniela. V poslednom slajde ste e, spomenuli e, kolektívne líderstvo a spomenuli ste, spomenuli ste členské štáty. A členské štáty sú veľmi dôležité, e, pretože tie sú tým kľúčovým e, kamienkom skladačky. Avšak e, čo komisia a čo Európsky parlament, čo sa týka inštitucionálneho rámca a inštitúcií, musia hrať úlohu. Takže toto je všetko, čo by komisia mala navrhnúť pre budúcnosť tohto odvetvia. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďalšie, ďalšie otázky. Nech sa páči, pán Kulíšek. Ja by som sa chcel eh, opýtať oboch eh, pánov, oboch panelistov na tú istú vec ten prehľad, ako ďaleko sme sa späť g sieťami dostali napríklad e, v Južnej Koreji a v Japonsku, je impozantný. Ten náskok je obrovský. Nie je to aj tým, že oni už mali k dispozícii skôr ako my iný systém sieti pri mobilných telefónov a to bol vlastne ich e, odrazový mostník do sieti 5G. A zároveň Japonsko a Južná Korea je veľmi hustá populácia. Vysoký podiel ľudí na kilometr štvorcový. Ak budem vo veľkom meste robiť 5G siete, v podklade máme, že potrebujeme trikrát toľko infraštruktúry než e, u súčasných sietí. Takže pri väčšom zaludnení je to v podstate jednoduchšie. Je tam veľa užívateľov. Avšak e, na vidieku napríklad niektoré časti Talianska, južného Francúzska, e, niektoré časti Polska, hraničné oblasti v Českej republike a v Nemecku napríklad, e, Karpaty. E, tam je málo užívateľov. Nevyplatí sa tú, tú sieť tam budovať. Takže tu sú dve otázky. Prvá otázka. Je naozaj Japonsko a Korea tak vpredu pretože už pri inštalácii tých mobilných sietí pri telefónoch išli ako si o krok ďalej. A druhá otázka, do akej miery sa vyplatí túto infraštruktúru robiť pluš, plošne po celej Európe? Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte prosím nejaké ďalšie otázky? Madame Toja, sorry. Pani Toja, nech sa páči, nevidel som, prepačte. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúce. Chcel by som sa spýtať pána Kaponeho. To sú samozrejme iba citácie, ktoré ste predložili a ktoré popisujú situáciu. Chápeme, že potrebujeme veľké investície do infraštruktúry nových technológií, ktoré nám dajú možnosť rozšíriť túto novú aplikáciu a implementáciu Samozrejme, toto je oblasť, ktorá je nesmierne nová v oblasti aplikácií týchto služieb. Hovorili ste o priemyselnom nasadení, to si takisto môžeme iba predstavovať. Avšak aký je predpoklad e, rozvoja týchto nových aplikácií a služieb? napríklad pri organizovaní administratívy, pri organizovaní e, verejnej správy Samozrejme, dôležité sú samozrejme aj priemyselné aplikácie, ale e, je dôležité využívať tieto technológie aj pri zlepšovaní e, života občanov. Samozrejme, predpokladáme tu veľké zmeny, pretože sa jedná o zlepšovanie lokálnych služieb. ale samozrejme môže to e, zmeniť aj fungovanie celej spoločnosti. No a musíme chápať, do akej miery tieto služby naozaj budú fungovať, pretože zdá sa, že toto sú veci e, v pohybe. Avšak e, spomínam si, keď sme v tomto parlamente schvalovali posunú, keď sme posúvali 700 MHz pásmo E, pretože vtedy bolo obsadené televíziou. A náš dojem bol, že zo strany operátorov e, nebola, neponáhlali sa nejakým spôsobom. A my sme dovtedy vnímali e, tento vývoj pozitívnym spôsobom Ale boli tu rázne dôvody, prečo sme museli toto pásmo uvoľniť. No a v podstate dneska to, uh, sa to uh, opätovne opakuje. Zase tu nie je nejaké ponáhlanie sa zo strany operátorov, pretože sú to veľké investície. Mm, a vidíme vlastne tento trend opäť. Sú ešte prosím ďalšie otázky? Ja mám otázku k tomuto pokusu 5G v Miláne. Videl som, že sa zúčastnila aj IBM, moja stará firma, ale aj Huawei sa zúčastnilo. A aký výsledok? Má to vplyv na diskusiu mila nejako v iných krajinách? Takže ďakujem najprv pán Kapune a potom pán Georgiev, prosím, keby ste odpovedali na tieto otázky. Ďakujem. Dovolte, aby som začal s otázkou, ktorá sa týka investícií Pani Castillovera. To je pravdepodobne ten zlomový bod. Musíme si uvedomiť, že vo všeobecnosti, a najmä v Európe, alebo všeobecnosti, prevádzkovateľia sieti sú pod veľkým tlakom posledné roky vzhľadom na zníženie, ktoré vidíme v posledných rokoch v oblasti ich príjmov. Takže síce naďalej investujú do infraštruktúry a najmä investujú na rozširovanie kapacity. A teraz od nich žiadame, aby investovali do 5G, do úplne novej infraštruktúry. To je intenzívne na investície pre spektrum a preto v niektorých krajinách sme zaplatili veľkú cenu za spektrum, za licencie na spektrum. Napríklad v Taliansku to bolo 6,5 miliardy na licencii pre spektrum. Takže v zásade ich marža sa veľmi stvrkáva. A samozrejme, z hľadiska rozmiestnenia a stratégie na rozmiestnenie musia robiť plány. A tak, aby videli návratnosť svojich investícií pomerne rýchlo. A samozrejme, o to tu ide, to som spomínal už predtým, keď sme hovorili o trhu, ktorý je mimoriadne konkurenčný v služ- oblasti sieťových služieb. Takže vytvorenie podmienok tak, aby prevádzkovateľia videli návratnosť investícií spôsobom, že samozrejme sa služby môžu vyvíjať pomerne v dlhom časovom úseku a čas potrebujeme preto, že keď hovoríme o spotrebiteľskom trhu, tak je to pomerne jasné pochopiť, aký je dopad novej technológie, pretože máme takmer 100% obyvateľov má smartfón a vieme ľahko povedať, predvídať, čo sa deje ale ak sa dostaneme do neprebádanej oblasti služie pre priemysel, pre výrobu, pre všetky, ja neviem, cestovný ruch, služby, priemysel, tam musíme nájsť riešenia, budovať riešenia. A budovanie riešení si vyžaduje investície a trvá okrem vývoja infraštruktúry. A o to tu ide pochopiť, ktoré oblasti sveta si budú môcť dovoliť investície a kedy, pretože tí, ktorí sa pohnú prvý, budú mať výhodu z toho, že budú chápať riešenia a vyvíjať ich a výčok pôjde za nimi. A otázka je, či Európa tu sa chce ujať vocovskej úlohy v digitálnej transformácii. A samozrejme, to nie je také jednoduché zvládať a viesť politiky veľkého množstva európskych krajín. Tie nemajú všetky rovnaký prístup. A keď sa pozrieme na tieto rôzne prístupy, ktoré, sa týk, ktoré boli na aukciách spektra, to pochopíme. Momentálne nemáme spoločný pohľad na to. Pokiaľ ide o pokrytie, to bola tá otázka, ktorá sa týkala pokrytia vidieka. Aj to je problém. Ak máme problém pochopiť, aké sú výhody z hľadiska investície v mestských oblastiach, tak potom pochopiť tie výhody vo vidieckých oblastiach ešte náročnejšie. Sú avšak osobitné služby, ktoré môžu mať naozaj dramatický dopad na ekonomiku a vyžadujú si kontinuálne pokrytie vo všetkých oblastiach, vrátanie e, riedko osídlených oblastí. Zoberte si napríklad automobilový priemysel. Autom nemôžete jazdiť len po meste a očakávať, že služby na auto budú poskytované v meste. Proste, a to platí aj tu. Proste jednoducho, nie, keď sa vydáte niekde, musíte mať tiež tieto služby, pretože inak by ste nikdy nešli do oblasti, ktorá nie je pokrytá. A teraz služby, o ktorých hovorila aj pani Toja, a aplikácie, ktoré môžeme mať Samozrejme, ten dôvod, prečo zvyčajne sa ľudia zameriavajú na výhody, ktoré by sme mohli mať v priemyselnom odvetvi z 5G, tak ten dôvod je samozrejme ten, že tam môžeme očakávať hospodársky dopad vyšší než v iných sektoroch, ale verejná domena, verejné služby, verejný sektor sú jednou z oblastí, kde tiež môžeme očakávať mnoho osohu. Chcel by som uviezť niekoľko príkladov, aby ste lepšie chápali, čo môžeme získať. Jeden zo sektorov, jedno z odvetví, verejný sektor môže mať naozaj osoch z týchto e, vyspelých technológií. A takým príkladom je prepojené ambulancie, ktoré môžu úplne zmeniť dopad. Pardon, hovorím o prepojených sanitkách, kde čas zohráva veľmi výraznú úlohu a ak môžete sa začať o pacienta už hneď v sanitke, pretože ste diaľkovo napojení na lekárov v nemocnici a mohli by ste priamo robiť nejaké e, operácie, povedzme, už v sanitke a usmerňovať osadku, posadku e, ambula- e, sanitky tak, aby pomohla pacientovi, tak ten prínos je obrovský. Môžeme napríklad znížiť e, náklady na zdravotnú starostlivosť e, tým, že by sme ľudí nechali doma a kontrolovali ich na diálku. To neznamená, že by museli ostať doma zavretí, ale jednoducho boli by monitorovaní a kvalita ich života by sa zlepšila, pretože by mali toto diálkové monitorovanie dokonca aj v prípade chronických chorôb, ale súčasné technológie to neumožňujú. Moje odvetvie vzdelávanie to tiež by mohlo mať osoch z 5G, pretože my vieme, že naši študenti, naša mladá generácia e, navzájom komunikuje spôsobom, ktorý je iný od spôsobu, ako sme to robili my, keď sme boli mladí. Takže oni samozrejme nie sú iní ako my, ale komunikujú inak. A pre nás sa učia, teda aj ten spôsob, akým sa učia, je iný a musíme sa prispôsobiť spôsobu, akým sa učia Musíme vzdelávanie prispôsobiť týmto novým spôsobom vytvárania sociálnej interakcie a sociálnych spoločenstiev, spoločenstiev. A to je dôležité pre učenie sa. Tie nástroje, ktoré môžeme dať, aby sme zvýšili konektivitu, je vytváranie komunít, ktoré nie sú fyzicky na tom istom mieste a študentov by sme mohli navzájom prepojiť a študentov prepojiť a tak by sme vytvorili učiace prostredie, ktoré je úplne iné ako to, na čo sme zvyknutí. A samozrejme potom inteligentné mesta. Hovoríme už roky o inteligentných mestách, ale žiaľ, jeden z dôvodov, prečo sa nám nepodarilo rozvinúť služby, o ktorých sme snívali pre naše mesta, je to, že nám chýba e, vyspelá konektivita relatívne lacná, takže mnohé služby, ktoré môžete mať v inteligentných mestách, môže podporiť v 5G a jedna z tých víziev, ktorú máme v 5G, je práve tá schopnosť podporiť inteligentné mesta. Keď hovoríme o inteligentných mestách alebo IT službách, tak zvyčajne máme na mysli Vieme, že digitálne služby a interagujeme s nimi, že to používame na čistenie našho telefónu. To nie je jediný spôsob, ako to môžeme robiť. Tie služby, ktoré máme v inteligentnom prostredí, nemusia byť len služby úzkého pásma, kde prenášame len obmedzený počet údajov, ja neviem, zo snímačov a podobne Môžete mať aj širokopasmové interfejsy, ktoré vám umožnia ďalšie spôsoby činnosti. Takto sa dajú vytvoriť služby pre inteligentné prostredie. Teraz Georgiu. Ďakujem keď mi povedali skrátiť prezentáciu na 10 minút, musel som vypustiť niektoré časti, preto sa teším vašej otázke. Napríklad iné inštitúcie, keď si pozrieme RSPG, najmä tú prácu, ktorú urobili v minulosti, to bolo posilnenie e, posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi. To už prináša teraz výsledky Napríklad peer review semináre, kde sú experti z rôznych krajín, sa stretávajú, diskutujú a vysvetľujú, čo robia a prečo to robia. Vymieňajú si e, osvedčené postupy. To je za tým úspechom 5G v Európe. A tieto dve inštitúcie budú teraz tesnejšie spolupracovať a ich členovia, to je rozhodujúce. A odpoveď na vašu otázku, čo môže Európska komisia a parlament urobiť, tak môžete naďalej povzbudzovať členské štáty, aby mali aby lepšie pracovali. Pretože všetky tie problémy, výzvy, o ktorých tu hovoríme, čo je spektrum, rozmiestnenia a podobne, to všetko je teraz v rukách členských štátov a treba ich tlačiť a stimulovať, aby spolupracovali, pretože Taká je podstata EÚ. EÚ nie je jeden štát, je to 28 členov ktorý, a preto potrebujeme túto spoluprácu, aby sme mohli e, súťažiť s jednotlivými krajinami ako Čína, Japonsko, USA. A ešte, aby som odpovedal, tak Južná Korea je jeden z tých najlepších príkladov, má vedúcu lov v 5G a majú aj tú výhodu, že sú pred ostatnými, práve preto, že je to malá husto osídlená krajina. Avšak to, čo urobili, aby sa dostali na úroveň 60 prepojenia do roku 2025 podľa našich predikcií, je to, že majú veľmi pragmatický pohľad na výber politik a s pohľadom dopredu. Minulý rok ocenili C-band milimetr, pardon, dávali, rozdávali alebo udelovali C-band v milimetrové frekvencii a podobne vo veľkých množstvách a 800 MHz a podobne. A tam majú obrovský náskok. A keď sa pozriete aj na podmienky, ktoré stanovili a regulačné prostredie, tak spravili všetko, čo mohli preto, aby povzbudzovali a udržali túto vedúcu úlohu. A to je to, čím sa odlišujú. A Európa a USA, vzhľadom na veľkosť krajiny, tam musíme začať inak. Máme, tak povedať, úniu 28 členských štátov, ktoré musia kolektívne spolupracovať. A potom sú tu určité problémy, ktoré nemá Južná Korea. A to je napríklad ten problém vidieka. Takže Európa, členské štáty vytvárajú podmienky, urobia tie politické voľby, ktoré sú rozdielne ako Korea a všetky tie voľby sú vlastne tým základom, či už politike spektra a podobne, rozmiestnenia. A to všetko ukáže úroveň kolektívnej ambície a líderstva, ktoré má Európa. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme dokončili prvú časť našeho programu. Prešli by sme k druhej časti. Tu budeme hovoriť o úlohe satelitu vo 5G a o uplatňovaní umelej inteligencie v 5G. A teraz by som dal slovo ďalším rečníkom a je to Stefano Anieli, ktorý je riaditeľom európskych záležitostí v EUTELZAT. Bude hovoriť o úlohe satelitných technológií v 5, vo vývoji 5G. Možno si pamätáte staré, dobré nemecké časy a anieli musím povedať, pamätáte, tak, ale nie sú, nie, nie jeho rodina. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Áno. Ja nemám žiadne vzťahy s bývalým majiteľom Fiatu. Chcel by som hovoriť nielen o úlohe satelitov v 5G, ale všeobecnejšie o úlohe satelitov v konektivite digitálnej budúcnosti. Ďakujem, keď sme to svetlo zmenili, ďakujem. A budem hovoriť o tomto. E, satelitný hodnotový reťazec a trendy. Potom budem hovoriť o úlohe satelitov v boji proti digitálnej priepasti 3, integrácia satelitov do 5G a IoT a potom niektoré závery a odporúčania. Chcem vám len ukázať, odkiaľ vlastne prichádzam. Tu eh, zastupujem v zásade eh, sektor satelitných telekomunikácií. Tam sú výrobcovia, tí, čo to uvádzajú na trh, vysielatelia, užívateľia, prevádzkovateľia satelitov sú v strede tohto digitálneho ekosystému. A je dôležité povedať, ak mám odpovedať na to, čo povedal pán Zuriňo, ktorý tu už teraz žiaľ nie je, že v Európe máme lídrov, celosvetových lídrov v domene európskych sadkom a ich komerčných prevádzkovateľov. To sú aj naši šampióni. Medzi nimi Eutelsat, tu je niekoľko údajov o EUTELSATE, ale dôležité v kontexte konektivity je povedať, že prevádzkovateľia satelitov sú v zásade e, pre, prevádzkovateľia infraštruktúry v zmysle, ktorú určuje nový kódex. Ak by som mal E, vás požiadať, aby ste si zapamätali iba jedno slovo z tejto presvitky, to by bolo to, že satelit, sektor satelitov sa vyvíja. Vyvíja na úrovni technológií aj na úrovni spôsobu podnikania a vyvíja sa táto evolúcia sa e, podobá tomu, čo tradičné sektory ako video, e, konektivita cez pevnú linku a mobilná konektivita a zabezpečené komunikácie. Satelit eh, v podstate a jeho výhody prinášajú konektivitu bez hraníc a aj na, vidie, na vidiach, tak ako ja na to správne povedal pán Holiček. A preto satelity sú nutné, aby aby doplnili pozemné siete v mnohých službách, ktoré sú tu uvedené. A v niektorých prípadoch satelity, napríklad prepojenie lietadiel, prepojenie lodí, konektivita v prípade živelných katastrof. V podstate satelity sú jediným dostupným riešením, alebo tak, ako sa tu uvádza, jediná only game in town jediné, čo funguje, e, to prevzatý citát starého filmu, v ktorom hrala Elizabeth Taylor. Takže aké sú výhody satelitov? V podstate rozšírené pokrytie, ale aj schopnosť zabezpečiť vysokú rýchlosť prenosu dát vo vysielaní alebo multicast službách. E, e, satelity sú všade E, čo sa týka vysielania, integrácia satelitov, a doplnenie pozemných sietí e, v podstate znamená podporu mnohých služieb dnes. Televízia, mobilné siete, broadband prístup, ale aj v budúcnosti 5G a IoT. Takže digitálna priepasť Napriek cieľom, ktoré si stanovila Európska komisia do roku 2020, veľká digitálna priepasť sa nezmenšila. Ak sa pozrite na 30 megabitové pokrytie, ktoré malo byť dané k dispozícii všade všetkým do roku 2020, dnes sme na 80 80 znamená to, že viac ako 50 milión domácností zaostáva. <clears throat> Sú nechané ponechané mimo. Ale dôležitejšie je to, pozrime sa na to, čo sa deje na vidieku. Polovica vidieka nemá rýchlosť 30 megabitov za sekundu, ešte stále je tu 8 e, domácnosti, ktoré absolútne nemajú žiadne prepojenie <clears throat> Dobre, povieme si, že máme čas do roku 2020, no vieme, že tie posledná percentá, čo sa týka e, už, e, princípu, sú vždy najťažšie dosiahnutelné tých posledné. Takže náš cieľ asi nedosiahneme. Samozrejme, teraz máme nový kódex e, ciele gigabitovej spoločnosti, ktorá E, má 100 megabitový a gigabit tové prepojenie, ale konektivita v EÚ je vzdialená od cieľov do roku 2020. Takže ak by som použil greckého filozofa Aristotela, pokrok neslúži na nič, ak sa ňom nepodielajú všetci, alebo použijem e, slova Voltera, francúzského spisovateľa. Je to najlepšie nepriateľom dobrého? Takže už predtým som hovoril o otázke ambície pre Európu. Je to správne, ale potrebujeme zosúľadiť legitímnu ambíciu byť lídrami EÚ v digitálnom hospodárstve, čo je dlhodobý strategický cieľ, s so súrnou potrebou prepojiť všetkých občanov, pre všetkým na vidieku. Nemali by sme zabúdať, že na vidiek, vidiek predstavuje 50 EÚ a predstavuje viac ako 20 obyvateľstva EÚ. sadkom môže pomôcť so všetkou úctou. Môže pomôcť jednoducho, pretože doplňa pozemnú konektivitu v tých oblastiach, kde je e, miera obsluhy nízka alebo žiadna. A samozrejme môže zvýšiť e, m, mm, použitie broadbandu. Satelitní prevádzkovateľia investujú a zvyšujú väčšiu kapacitu v Európe. V najbližších rokoch už dnes existujú riešenia, ktoré sú k dispozícii. Nové investície nie len, že zabezpečia pokrytie toho obyvateľstva a toho územia, ktoré je nepokryté, ale môžu pokryť aj náklady a e, prepojenie e, lodí a lietadiel, čo je zásadné pre 5G konektivitu. Ako som už povedal na úvod, satelity sa vyvíjajú a ich výkonnosť sa takisto vyvíja s časom. Ďaká vývoj technológií v, ako v segmente, ktorý je umiestnený na Zemi, tak v segmente, ktorý je v vesmíre. Dostávam sa k 5G, už nemusím vysvetľovať trojuholník, to Antonio Capone už vysvetlil predo mnou. Ale jedna dôležitá vec je tá, že 5G služby majú byť k dispozícii všade. A to je samozrejme výzva, ak chceme dosiahnuť plné zemepisné nasadenie 5G všade. Ako som povedal, je to dôležité nielen preto, aby sme pokryli všetko obyvateľstvo, ale aby sme pokryli územie, pretože jednoducho nemôžeme e, elektrické vozidla, mať elektrické vozidla, prepojené vozidla a prídu na vidiek a prestanú fungovať. Takže musíme zapojiť všetky zainteresované strany. Na jednej strane e, žiadna technológia nesplňa všetky požiadavky 5G, všetko naraz. Nikto nemôže poskytnúť všetko, prepojiť milióny terminálov a na druhej strane žiadna aplikácia si nevyžaduje všetky tieto kritéria, aby boli splnené naraz. A preto je dôležité integrovať rôzne technológie a mať dostatočne inteligentnú sieť na to, aby využívala správnu časť sieti na obsluhu správnych aplikácií. Takže do určitej miery nie je dôležité vedieť kde sú strategické prípady, pretože ak je 5G dostatočne flexibilná na to, aby sa dala šiť na mieru novým inovatívnym službám, nemusíme mať všetko všade. Môj kolega bude hovoriť o umelej inteligencii a 5G. To je otázka budúcich služieb. A preto ambíciou, e, e, keď máme ambície 5G, potrebujeme satelity Samozrejme, potrebujeme mať uh, uh, uh, potrebujeme nielen optické vlákno, ale aj iné e, riešenia. Satelitné riešenia nie sú vhodné pre všetko, ale sú v ideálnej pozícii na to, aby poskytli tie služby, kde je potrebné rýchle nasadenie, keď potrebujeme e, prepojiť body na vidieku, keď potrebujeme prepojiť mobilné body pre lietadla a pre lode vo všeobecnosti by som povedal tam a kde je to dôležité, pretože si je dokáže byť inteligentná natoľko, aby si zvolila tú správnu cestu a dostala sa k užívateľovi. Internet veci, len veľmi stručne. Opäť kľúčovým slovom je integrácia s pozemnou sieťou a, a toto preskočím, aby som ušetril čas. Toto je príklad aplikácie satelitných technológií na internet veci IoT. Tu je dôležité si všimnúť, že satelity budú mať, budú slúžiť v podstate tie isté predmety, budú posielať tie isté odkazy a budú využívať tie isté frekvencie ako pozemné siete. Takže opäť integrácia je nie vždy možná, ale tam, kde možná je, je veľmi dôležitá. A teraz e, prejdem rovno na závery. Dve hlavné slova. Satkom prináša väčšie pokrytie, Satkom prináša nákladovo efektívne e, prenos, vysokorýchlostný prenos dát e, v multicastingových službách. E, väčšie pokrytie znamená aj boj proti digitálnej priepasti, ktorá je v Európe ešte stále veľmi veľká. Znamená to zároveň aj to, že môžete použiť satelity na rýchle a cielené nasadenie ako doplnok k pozemným, pozemnému pokryťu. Tie dve technológie sa navzájom doplňajú a samozrejme podpora 5G a IoT, internet veci. Včasnému nasadeniu pomôže aj dlhodobá politika nasadenia e, infraštruktúry. Potrebujete vytvoriť chuť. Nemôžete povedať ľuďom na vidieku, počkajte 10 rokov, 10 rokov budete mať 1 gigabit za sekundu. To jednoducho nikto neakceptuje. Ľuďom musíte vysvetliť, nakoľko je dôležitý internet a až potom môžete investovať. A v tomto ohľade Prepačte, zabudol som vám to tu ukázať, tie vety. Takže je dôležité zlepšiť na nasadzovanie a nábeh a využívanie internetu v Európe. Nemôžeme sa na nič vyhovárať a, a, a povedať, že z nejakého dôvodu nemôžeme priniesť digitálnu konektivitu všetkým. Odporúčania. V podstate navrhujeme, aby EÚ podporovalo zakomponovanie satelitov do politík, ktoré majú vyriešiť digitálnu priepasť a ktoré majú podporiť e, nasadenie broadbandu a 5G. A toto by sa malo robiť cez konkrétne hmatateľné iniciatívy, ktoré by prebiehali paralelne a SATKOM je zásadnou infraštruktúrou na podporu EU politik a zároveň je kritickou infraštruktúrou v krízových časoch. A na záver, čo sa týka priemyselnej politiky, nemali by sme zabúdať, že SATCOM je súčasťou globálneho hodnotového reťazca. Satelitní prevádzkovateľia investujú do európskych technológií a to je kľúčové pre celý vesmírny priemysel, vrátanie takých výrobcov ako Airbus, Thales Alinea Space alebo e, mm, odpalovacie rakety v Ariane Space a podobne. Samozrejme, Eutalset je lojálnym klientom európskeho priemyslu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Aneli. Počúval som vás a napadla ma taká bláznivá myšlienka, že metropolitné oblasti sa stále zväčšujú a prestávajú byť zvládnutelné a potom máme veľké oblasti, keď je odliv obyvateľstva. Možno by sme to mali obrátiť a začať s nasadzovaním 5G na vidieku. Dobre, a teraz by som chcel poprosiť pána Martina Beriesona, aby sa ujal slova. Bude hovoriť o umelej inteligencii v aplikáciách v rámci 5G. Máte 10 minút. Pán Berieson, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani poslanci, dámy a páni. Je mi cťová potešením byť dnes s vami. A ja, moja prezentácia bude trošku iná. Takže začnem s otázkou a potom poviem niečo o umelej inteligencii a samozrejme o relevantnosti pre 5G a potom sa vrátim k tej mojej otázke. Dúfam, že Eh, vám to takto vyhovuje. Volám sa Martin Berin, som, som partnerom 2021 AI, máme sídlo v Kodani, s eh, AI spolupracujem už dva roky a eh, mám určité skúsenosti a znalosti, o ktoré by som sa chcel s vami podeliť. Poprvé, čo sa týka konektivity a 5G, je tu otázka, ktorú by som chcel položiť. Tá otázka znie, chcel by som venovať svoje údaje, osobné a rodinné údaje e, do Európskej únie, Švedsku, mojej krajiny, môjmu regiónu a mojej obci a všetkým ostatným verejným organizáciám, ktoré by z toho mohli mať prospech. A to si vyžaduje konektivitu. A ja to nehovorím preto, že si myslím, že to je hlupý nápad. Ja to hovorím preto, že si podľa mňa to vytvorí obrovskú príležitosť pre všetkých zainteresovaných, aby vytvorili lepšiu spoločnosť, lepšie miesto na žitie, e, ak sa nám teda podarí, ak dokážeme darovať tieto údaje. A zároveň si myslím, že je dôležité, aby sme sa nad týmto začali rozmýšľať, aj keď zároveň sa zamýšľame nad ostatnými vecami, ako môžeme z pohľadu údajov, ako môžeme naložiť s osobnými údajmi Eh, v globálnej perspektíve, čo sa týka umelej inteligencie, tento obrázok je no, negatívny, možno nie, ale možno Európska únia má určitý potenciál, kto, o ktorý sa treba postarať. Eh, pre všetkým nie sme medzi krajinami, ktoré vyhrávajú v tomto preteku. Nemáme ani kompetenciu, ani jasnú stratégiu. Nemáme ani špičkové kompetencie špičkové univerzity v tejto oblasti a nemáme ani zozbierané údaje e, rôznorodé a vo veľkom rozsahu. Ak sa pozrieme na iné krajiny, tak je jasné, že Číňania e, nás trošku predbehli, majú dve hlavné aktíva a pochopte ma prosím správne, majú 1,4 miliardy obyvateľstva a žiadne GDPR. A čo sa týka firiem, všetci vedia, že uh, ak ste na Facebooku či na Instagrame, tak oni majú všetky údaje u vás. A majú takisto špičkové kompetencie. Čo sa týka národnej stratégie umelej inteligencie, je čínska, dokonca ruská stratégia umelej inteligencie. A opäť, pochopte ma správne, ja si nemyslím, že my nejakú jednoznačnú stratégiu máme, takú, ktorá by nám povedala, kam chceme ísť v rámci umelej inteligencie v EÚ. Dokonca ani Spojené štáty nemajú stratégiu umelej inteligencie momentálne chcú sa venú pre všetkým budovaniu múru. A, a toto je veľmi dôležité. E, v tejto oblasti musíme budovať a uchovávať kapacitu v Európskej únie a deliť si informácie bez prekážok, aby sme mohli využiť to, čo sme tu hovorili o tom, čo to je v zdravotníctve, v školstve, inteligentných mestách, inteligentnej infraštruktúre. Hodnoty v tomto všetkom stávajú na dátach, čiže musíme začať tieto veci riešiť. Ale nič nie je zadarmo. Je tu viacero vecí, ktoré je potrebné zaviesť e, je tu to veľa popísaného, alebo to melc, je to mindset, nastavenie mysli, musíme mať procesy také, aby zodpovedali tomu, čo si myslíme. O napríklad zdravotníctve, od reaktívneho, prediktívne a preventívne. Mnohé veci tu musíme zmeniť, mnohé veci musíme využiť. Musíme dokázať robiť experimenty robiť, musíme v podstate mať e, lepší kalkulovaný risk, e, aby sme vedeli o čom robíme, musíme mať vynikajúcich lídrov a to je opäť, musíme prepočítať na to e, kalkulované riziko a potom musíme nájsť tú správnu rovnováhu v najbližších rokoch. Ak sa nám to nepodarí, tak stratíme, nebudeme mať skutočné digitálne európske hospodárstvo. A potom potrebujeme ešte údaje, to je to D, a potrebujeme zručnosti. A dokonca ani len nemá v Európskej únie dosť vzdelaných vedcov e, vzhľadom na to, čo budeme potrebovať v budúcnosti. Je to výhodné pre všetky sektory, ale predovšetkým pre verejný sektor. Verejný sektor má jeden z najväčších potenciálov, ktoré musíme zvážiť a to si vyžiada naozaj tú skratku MELDS, aby sme teda všetko z toho, čo som vymenoval, mali. Zároveň potrebujeme stratégiu a tá stratégia nemusí byť taká zložitá ak e, v podstate e, no, keď hovoríme o podnikaní, o výkonných e, vedúcich, ak budeme rovnako postupovať s Európskou spoločnosťou, tak musíme toto rovnako vyriešiť. A potom dokážeme na základe údajov vybudovať strategické aktíva, ktoré dnes nemáme. Musíme mať zároveň schopnosti, musíme mať kontrolné mechanizmy. Už sme začali budovať tie kontrolné mechanizmy Eh, etické využitie umelej inteligencie a podobne. To môžeme vnímať ako kontroly, tak snažíme sa vytvoriť rámec, ale ešte nielen máme jasno v tom, čo chceme dosiahnuť a konektivita bude kľúčom tejto stratégie. Na nej bude tá stratégia stať bez konektivity. Nemôžete zbierať dáta. Keď nemôžete zbierať dáta, nemôžete ich, nemôžete ich monetizovať, nemôžete na základe nich budovať lepšiu spoločnosť. Čiže tu je tá konektivita 5G. 5G radikálne transformuje spôsob, aký môžeme zbierať informácie. Nie len uh, historické informácie, ale aj informácie v reálnom čase. Samozrejme hovoríme o IoT. V prvom rade mám senzor na e, mojej e, ruke. Samozrejme, v rámci augmentácie ten senzor bude postupne na, e, v mojom tele, v mojej ruke. A samozrejme, toto samozrejme bude radikálne pre všetkých, ktorí sú súčasťou európskej spoločnosti. Ale ja si myslím, že to bude dobré, pretože budeme lepšie e, schopní pracovať e, s dopytom a nie ponukou. No a v neposlednom rade e, zavedie to aj mobilné zdravie do našej spoločnosti. Môžeme robiť mnoho vecí, ktoré dnes v súčasnosti robiť nemôžeme. Avšak je tu aj veľmi silná vôľa, aby sme sa pozreli na to, ako to už robia niektoré súkromné spoločnosti. A myslím si, že by sme sa na to mali pozrieť aj ako celková Európska únia, pretože môžeme robiť veci inteligentnejšie prostredníctvom mobilnej konektivity. Takže sa vrátim k mojej otázke. Viete mi pomôcť? Vieme pomôcť Európskej únie? Nielen prostredníctvom 5G eh, siete, ale aj prostredníctvom zberu údajov. Takže ak by ste mi to pomohli urobiť, bol by som veľmi šťastný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Lojeson. Čo sa týka zberu údajov, presvedčili ste mňa ale e, možno som jediný kto, spomedzi 750 e, poslancov Európskeho e, parlamentu, pretože tí sú zaujatí aj inými vecami, ako je napríklad ochrana súkromia a inými vecami. No a teraz otázky, dámy a páni. Ask a question on this privacy. Samozrejme, otázky na ochranu súkromia. Čo sa stane, ak všetci darujú svoje osobné údaje? Kto, a čo potom, keď budeme mať prístup k týmto obrovským množstvom osobných údajov? Myslíte si, že na takúto myšlienku získate súhlas? Mikrofón pre ročníka. Samozrejme, toto je nová myšlienka, ktorá môže veľa vecí zmeniť, avšak eh, myslím si, že aj v Európskej únie budú ľudia, eh, ktorí môžu získať eh, prospech z mojich vlastných údajov, pretože budú môcť predchádzať svojim vlastným lekárskym problémom. A ja to môžem urobiť na oblátku. Takže myslím si, že sa musíme pozrieť na túto možnosť, pretože takáto možnosť existuje, ale to na základe demokratických e, princípov, tak ako to nebolo predtým urobené. Ja vám takisto pomôžem. Ja mám určité kardiologické problémy, som kardiak a doktor mi navrhol implantovať niečo do mojho hrudného koša a cez môj iPhone by bol preto tak informovaný, a mohol by mi zavolať, e, že sa mám šetriť alebo mám robiť to či ono. No a na diálku by mohol toto zariadenie aj ovládať. Takže nie je to také traumatické alebo dramatické na prvý pohľad, ako by sa to mohlo zdať. Ja si nemyslím, že je to také dramatické v skutku. Myslím si, že záleží od akceptácie takejto transformácie pretože si to vyžaduje na jednej strane trochu dôvery, ale myslím si, že táto e, dôvera e, predchádza predpokladu, že to bude mať všeobecný a prospešný dopad na spoločnosť. Dobre, zdá sa, že teraz už nemáme ďalšie otázky. Chcel by som sa opýtať e, pána Štubmana z DG Connect, e, aby prispel e, svojim náhľadom, ale aj závermi k prebiehajúcej diskusii. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Áno, v skutko. Je to veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to nesmierne inšpiratívne aj pre nás. Samozrejme, implementujeme e, súčasnú, súčasný akčný plán implementácie 5G siete a oceňujem informácie práve v tomto kontexte. A chcel by som využiť túto príležitosť aj poďakovať eh, poslankyňam a poslancom za to, že nám umožnili pripraviť také podmienky a pravidlá pre 5G siete. Niektorí kolegovia odišli, ale niektorí z vás sú ešte stále tu, eh, o ktorých sme hovorili už v ostatných rokoch. 5G eh, sieť je niečo, čo je podporované týmto parlamentom. Máme tu aj e, správu pána Bonyho a takisto nás to viedlo k tomu, že sme vytvorili aj 5G observatórium. Je to online a máme tu aj otázky a e, snažíme sa odpovedať e, na také záležitosti, či sa Európska únia príliš oneskodila pri implementácii 5G sietí. Čo tu už vidíme v observatóriu je to, že Európa vedie už e, v oblasti skúšok a samozrejme mnoho z nich e, už prebehla. Takže Európa má vedúcu úlohu a samozrejme aj satelitná technológia je zaangažovaná v mnohých z týchto projektov. A Mm, takisto sú pred nami aj e, výzvy. Identifikovali sme silné stránky, ale aj slabé stránky. Hovorili sme o fragmentácii trhu a myslím si, že to bol jeden z veľkých dôvodov, e, prečo nie sme nevyhnutne prví pri rozvoji týchto trhov. A samozrejme toto už bolo spomenuté a observatórium hovorilo, že tu máme aj e, tie nové priekopnícke pásma, o tých sa bude musieť rozhodnúť do roku 2020. Takže toto je priorita a bolo už spoje, spomenuté, že toto je zodpovednosť členských štátov, ale zároveň máme už určité nástroje v kódexe, ktorá nám umožní rozvíjať diskusiu na túto tému na úrovni Európskej únie. Čo ďalšie môžeme urobiť zo strany komisie? Zaujímavou Zaujímavou eh, časťou bolo vytvorenie ekosystému 5G rozvíja aj spotrebiteľské trhy, takže sú tu aj príležitosti eh, na rozvoj 5G, ako počiarkol pán Henkel. Samozrejme sú tu aj ďalšie príležitosti na rozvoj, aj pani Gabriel, aj pán Oettinger pracovali veľmi úzko s partnermi na rozvoji týchto sietí v automobilovom prostredí. Je to aj v novom návrhu nástroja Spájame Európu, aby prostredí nástroj, nástroja CEF sme mohli mať nový rozvojový program, ktorý by zabezpečil, že tento ekosystém bude naozaj fungovať. A samozrejme chceme rozvíjať aj eh, inteligentné siete Takže tu už rozvíjame ďalšie podobné veci. Tieto sa vzájomne doplňajú a 5G znamená novú konektivitu pre umelú inteligenciu. A musíme zabezpečiť, že tieto siete budú pripravené pre umelú inteligenciu. A máme stratégiu, k dispozícii, kde hovoríme, aké sú príležitosti na prácu a aké sú spoločenské prínosy. A to môže byť dôležitým základom, aby sme mohli uspieť. A takisto sa vraciame k tým rozpočtovým návrhom, Máme tu aj relevantnejšie akým spôsobom, e, takže vrátime sa naspäť k Martinovej otázke, čo sa týka daru. Takže jednou z našich e, priorít, to je jeden z problémov, na ktorý sa sústreďujeme, je e, globálny internet, ktorý sa sústreduje na ľudí a tu myslíme na to, že toto sú osobné dátové priestory. No a samozrejme, tie by mohli začať s rozvojom. A tie by mohli umožniť užívateľom rozhodnúť sa, kde môžu os- uskladniť dáta a kto by k ním mohol získať prístup takže by to umožnilo eh, z tej ľudskej strany rozhodnúť, ako znaložiť s týmito dátami. Takže toto je ďalšia oblasť. A ako využiť digitálne programy, ktoré sme navrhli. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Práve som si uvedomil, že pán Kopone mi ešte dlží odpoveď, aj keď ma možno na ňu nechcelo odpovedať ako je to s participáciou Huawei eh, po experimente eh, v Miláne? Či to eh, vzbudilo nejakú diskusiu, respektíve problémy? Test v Miláne je vlastne plné pokrytie metropolitného územia prostredníctvom viac ako 300 vykrývačov. Jeden z nich bude poskytnutý Huawei Čiže toto je mm, fakt. Nemám odpoveď, e, čo sa týka výhrad. Neprebehla k tomu nejaká diskusia pri tejto e, skúške, čo sa týka spolupráce e, s firmou Huawei. Ale môžem vám povedať, že čo v súčasnosti vidím, úroveň investícií zo strany Huawei, tie sú tak obrovské, že, a to je môj osobný pohľad, ako pohľadu akademika, že je veľmi zaujímavé vidieť investície do týchto technológií a do výskumu, ktoré môžu posunúť pred výskum. Samozrejme, úroveň investícií zo strany Huawei a zo strany aj ostatných firiem zo strany Číny sú mimoriadne vysoké a zatiaľ sa nedajú porovnať e, s mierou investícií v Európe. A to samozrejme aj zo strany spoločnosti. Tie verejné investície tie sú mimoriadne vysoké. Takže neviem, akým spôsobom, ako počet predajcov Takže pravdepodobne musíme vyvážiť potreby a vývoj technológie. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, veľmi zaujímavé. Dobre, ďakujem veľmi pekne v prvom rade štyrom rečníkom za ich výborné prezentácie a takisto aj za ich výborné odpovede. A vzhľadom na to, že sme sa dostali trošku popredu s našim programom, aj kvôli výbornému predsedaniu tejto skupiny, eh, Navrhujem, aby sme si teraz dali prestávku a pokračovali v stretnutí o 4.30 hodine minúte.

Okay, ladies and gentlemen, now <clears throat> we are still ahead of schedule. <clears throat> we are now talking about the Renewable Energy Directive and a presentation of the draft. Ďakujem veľmi pekne, budeme pokračovať eh, teraz. Eh, budeme hovoriť o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovuje Európsky uh, horizont uh, a zároveň o smernici o obnoviteľných zdrojoch energie prezentácie návrhu delegovaného aktu Európskej komisie do mája, ktorým sa vytvárajú kritéria o e, nepriamého využívania pôdy na pestovanie e, e, biopaliu na vytvorenie ako aj zmeny využívania pôdy, ktorá by mohla takýmto spôsobom negatívne ovplyvniť využívanie pôdy. Dovolte mi vás informovať, že na tento bod máme vyhradenú jednu hodinu, e, ktorú pravdepodobne nevyužijeme celú. Teraz by som chcel dať slovo Európskej komisii, aby odprezentovala návrh a to maximálne na 15 minút. Nech sa páči, pani. Van Steen. Pán Van Steen. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pekné poobede vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť odprezentovaný návrh delegovaného aktu o málo rizikových e, biopalivách tohto výboru. Pravdepodobne viete, že komisia zverejnila 8. februára návrh tohto delegovaného aktu na obdobie poskytnutia spätnej väzby, čo je obvyklý postup, e, predtým, než e, načrtnem ten prístup, ktorý sme zvolili v prípade tohto návrhu delegovaného aktu. E, myslím si, že by bolo vhodné povedať niekoľko dodatočných slov k tomu, čo povedal pán Henkel. V akom svetle treba vnímať tento delegovaný akt? Je to samozrejme súčasť eh, širšieho obrazu. Je to eh, revidovaný návrh eh, smernice o energiách a ktorý bola súčasťou balíčku opatrení o čistej energetike. Toto sa týka obnoviteľných zdrojov energie vo vš- zo všetkých zdrojov a to vrátane bioenergie a biopaliu, ale takisto aj stanovuje niekoľko veľmi dôležitých kritérií na to, aké biopaliva môžeme používať na to, aby sa mohli započítavať e, do cieľa stanoveného smernicou. Takisto už e, vymedzuje niektoré veľmi jasné požiadavky, ktoré sa týkajú nepriamého záberu pôdy na pestovanie biopaliv, ako aj stanovuje špecifické limity pre jednotlivé členské štáty na pôdu, ktorá je určená na pestovanie e, potravín a trhovín. Takže je to v podstate pokračovanie e, predchádzajúceho prístupu, e, ktorý už je zakotvený už e, v existujúcej smernici z roku 2015, e, ktorá upravuje v pôsobanie súčasnej smernice o obnoviteľných zdrojoch. Tá nová smernica hovorí o novej kategórii nových vysokorizokových biopalív. No a biopalivá by mali byť e, zmrazené v období roku 2021 až 2023 a e, čo sa týka úrovne a rozsahu pestovania po tomto období, čiže po roku 2023, tento typ biopaliv, to znamená vysokorizikové, by mali byť postupne odstraňované. Čiže do roku 2020 3 do roku 2030 tento typ biopaliv by mal byť postupne odstraňovaný a e, už sa postupne nebude započítavať do cieľov e, podielu obnoviteľných zdrojov. A samozrejme, potom je tu kategória biopaliv, ktorá je e, kategorizovaná ako nízkoriziková a to je expresívne stanovené aj v návrhu E, znenia. Takže komisia už nemala potom veľa práce doplniť ostatný text, čo sa týka nízkorizikové biopalivá. Takéto biopalivá môžu byť e, vyrábané z dodatočných krmiovín e, a to znamená z pôdy, ktorá sa predtým nevyužívala, alebo e, z nadmerných výnosov pestovania krmovín. Potom sú tam stanovené detailné kritéria k tomuto prístupu a samozrejme je tu aj povinnosť e, komisie vypracovávať správy o relevantných e, plodinách určených na pestovanie potravín a krmovín a ktorá bude zverejňovaná spolu s príslušným delegovaným aktom na webovom sídle komisie. Takže nenavrhujeme nejakú novú politiku v tomto prípade, e, navrhujeme iba nové kritéria pre prístup, na ktorým sme sa už zhodli spolu so spoluzákonodarcami minulý apríl Takže toto je prístup, ktorý zvolala, zvolila komisia. V prvom rade sme sa snažili využiť e, najlepšie dostupné vedecké poznatky a spolupracujeme úzko e, s kolegami v Európskom výskumnom stredisku a snažíme sa pretaviť túto prácu do relatívne priamočiarého textu. E, biopalivá, ktoré my si myslíme, že by mali byť klasifikované vysokorizikové, sú tie, ktoré splňujú nasledované kritéria. A toto sú kumulatívne kritéria. To znamená, že musia naplniť všetky tieto kritéria. To znamená, že museli dosiahnuť minimálnu expanziu produkčnej e, plochy a, a aspoň 100 tisíc hektárov ročne a tento, týchto 10% sa musel realizovať na pôde, ktorý bol e, klasifikovaná ako pôda s vysokým obsahom uhlíka, ktorá prináša mimoriadne vysoké úrody a e, výnosy. Tieto kritériá stanovujú to, čo znamená významný nárast obrábanej plochy a tieto kritéria boli vybraté na to, aby sme mohli zabezpečiť, že všetky biopalivá budú započítavané do kritérií pestovania e, plodín e, pri výrobe energeticky obnoviteľných zdrojov. Samozrejme, pokiaľ sú tu negatívne e, nejaké mm, neželané efekty, ako napríklad deforestácia, alebo respektíve teda odlasňovanie, potom by pestovanie takýchto biopalív dávalo veľmi malý zmysel. No a samozrejme, ak porovnávame e, úsporu e, na skleníkových plynov, hm, samozrejme musíme zarátať aj e, do tohto výpočtu aj bežné paliva, ktoré boli potom neskôr nahradené biopalivami. Samozrejme, výpočty pre jednotlivé potravinové plodiny a krmovinové plodiny sú potom uvedené v prílohe na základe výskumu, ktoré dodal, dodalo spoločné výskumné centrum. Potom je tu zvýšený príspevok na plnenie cieľov, ktorý sa nemôže realizovať do roku 2023 a preto e, potom táto produkcia takýchto plodín vysokorizikových musí byť postupne odfázovaná do roku 2030. Je nesmierne dôležité, že nehovoríme o zákaze pri využívaní týchto biopalív, hovoríme o tom, či tieto biopalivá môžu alebo nemôžu byť započítavané do plnenia cieľov obnoviteľných zdrojov. Ako sa dohodli spolu zákonodarcovia keď hovoríme o, o nízkorizikových plodinách, je tu niekoľko kritérií. V prvom rade hm, musia vyhovieť kritériám udržateľnosti, tak ako sú stanovené v znení, to je samozrejme. A potom tu máme hm, použitie iných krmovín, ktoré vyvstávajú z používania a pestovania plodín na plochách, e, ktoré predtým neboli využívané. Na pestovanie plodín <clears throat> napríklad e, opustená alebo nevyužívaná pôda. A potom samozrejme potrebujeme naozaj robustný auditový mechanizmus pre tieto plodiny, z ktorých sa biopaliva vyrábajú. Takže to sú práve tieto kritéria vysokorizikových plotín. Samozrejme, keď hovoríme o kritéria, že ten výnos musí byť vyšší ako očakávaný výnos, e, vychádza z mechanizmu e, čistého rozvoja na základe protokolu. Tieto kritéria sa budú teda implementovať a potom to budeme limitovať na dobu maximálne 10 rokov. Máme zjednodušené kritéria a tie sú jasne definované napríklad degradovaná pôda. Napríklad pôda, ktorá nie je vhodná na pestovanie potravinových plodín alebo krmovinových plodín. Takže toto je v zásade to, čo komisia navrhuje a samozrejme, o, bohužiaľ musím byť technický, avšak toto je celkovo technická záležitosť, technická téma. Myslím si, že sme prišli s veľmi vyváženým e, textom a znením, e, ktorý podporujeme najlepšími vedeckými poznatkami a údajmi. A, čo je dôležitejšie, je to v súlade s legislatívnym textom smernice. Vieme, že táto situácia sa môže zmeniť a potrebujeme tieto delegované akty, e, aby boli poistené do budúcnosti a preto predpokladáme, že to bude pokračovať e, aj v budúcnosti v, tomto, v tejto oblasti. A 1. júla 2021 plánujeme previerku posledných vedeckých dôkazov a ak to bude potrebné, aj pre hodnotenie zvoleného prístupu. Ako som už povedal, Teraz máme návrh predložený občanom na pripomienkovanie, pripomienkovanie zainteresovanými stranami podobne do 8. marca. Komisia tiež zorganizuje stretnutie expertnej skupiny 5. marca. A komisia chce prijať delegovaný akt a predložiť ho parlamentu a rade ešte pred tým, než sa E, než budeme mať prestávku na voľby. Takže nemáme už tu na veľa času. A parlament bude mať potom dva mesiace na to, aby namietal. To znamená, že by to nenadobudlo účinnosť. Obdobie sa môže predlžiť o ďalšie e, dva mesiace. To záleží na parlamente. Toľko som chcel, pán predseda, povedať a veľmi rád si E, veľmi rád odpoviem na otázky poslancov, akých majú. Ďakujem. A teraz chcem pozbiadať spravodajcu, pána Lópeza, Blanko Lópeza, aby sa vyjadril k tomuto projektu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, vypočuli sme si návrh komisie určiť kritéria na zistenie vysoko- a nízko rizikových, e, ale E, LSU palív a je veľmi ťažké posúdiť tieto jednotlivé body. To bol ten celý problém počas rokovaní smernici obnoviteľných zdrojov energie. Nakoniec sa nám podarilo nájsť dobrý záver rokovaní a uvidíme, čo s týmto delegovaným e, aktom. Je to veľmi ťažké ako riešiť zmenu podmienok, aby sme mali dobré paliva. Je to odvetvie, ktoré sa rozvíjalo aj chceme zlepšiť zamestnanosť, aj medzinárodnú konkurencieschopnosť. Takže návrh hovorí o súrovinách, ktoré majú vysoký faktor ALAC a to je v súlade s odporúčaniami parlamentu. Ako vidíte v smernici, chceme zabezpečiť, aby sa používali všetky paliva, ktoré majú podľa ILACu nízke hodnotenie rizika. A to je spolu, v súlade aj s odporúčaniami VTO. Avšak, keď, odkedy sme videli návrh delegovaného aktu, mnohí ľudia sa pýtajú, nasledujúce. Ak to chceme vyriešiť, tak musíme uzavrieť tie rozdiely, ktoré existujú, odstrániť ich a zabrániť aj možnostiam úniku cez zadné dvierka. A pokiaľ ide o biopaliva, musia byť udržateľné. Tu chcem hovoriť o dvoch veciach. Ako to vyzerá s limitom, ktorý ste stanovili? na tie oblasti, kde sú vysoké zásoby uhlíka. Budú to vysoko riskantné e, zóny, aj lok alebo nie. Tento limit je nižší než tých 14%, o ktorom sa hovorí v správe, ale prečo navrhujete 10% a nie ten limit, ktorý je nižší a bezpečný pre životné prostredie? Po druhé, e, Hovoríte tu aj o kritériách adicionality pre certifikáciu. Niektoré organizácie poukázali na to, že sú tu určité e, miesta, medzery, kde by ste mohli e, povedať, že niečo je nízko riskantné, aj keď to tak nie je. A takto by ste zabránili vylúčeniu niektorých území pod 5 hektárov alebo opustené pôdy. Posúdili ste dopad aj takýchto rozhodnutí? Dámy a páni, máme teraz príležitosť riešiť vážny problém pri biopalivách a emisných úrovniach, ale aby sme toto vyriešili, potrebujeme jasné pravidla a kritéria, ktoré sú dostatočne pevné, ako aj ďalšie dosledovanie a monitorovanie, aby sme mohli podporiť tento delegovaný akt by komisia mala tento návrh revidovať. Biopaliva, ktoré sú naozaj udržateľné, sú veľmi dôležité. Chceme dosiahnuť neutralitu emisí a chceme, aby bol svet obyvateľný aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Kelly za EPP. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem komisii za vysvetlenie delegovaného aktu. Je to veľmi logické a je to aj v súlade so smernicou. Ale vznikajú tu aj otázky, ktoré musíme položiť. Musíme sa snaží dosiahnuť nízkouhlíkovú ekonomiku, samozrejme, tam patria aj biopaliva. Takže mám niekoľko otázok. Jedna je, ak parlament bude namietať, asi bude, a pôjde to do parlamentu v apríli a potom sa to dostane do budúceho parlamentu, až potom sa to bude môcť finalizovať, že? Potom sa tu spomínalo tých 10 čo je také arbitrárne. A e, hovorilo sa tu potom o 8%, ktoré by mohli byť možné. Tak to sa uvajíte, hovoril o tom predseda Juncker, keď sa spomínal e, Donald Trump. A potom je tu otázka, nevyužívanej a opustenej pôdy. Ako viete toto vyhodnotiť? Ako sa to bude implementovať? A sú na to dôvody? Sú dôvody na to, aby sa to rozšírilo? A napokon musí to byť v súlade s VTO, predpokladám. A je komisia pre presvedčená, že 10 zodpovedá tomu, čo chce VTO. Je to priateľné? A ako to budete monitorovať? Ako zabezpečíte, že to všetko, čo navrhujete, bude aj dodržané? To, to všetko by ma zaujímalo. Ďakujem. Ďalším rečníkom by sa mal byť ja. Ja som bol tieňovým spravodajcom za EKR, ale pán Kelly položil otázky, ktoré by som aj ja položil. Takže chcem poprosiť pána Meca za zelených, aby sa teraz vyjadril. Ja som dáma, ale to nevadí. Ďakujem pekne, že ste prišli do Európskeho parlamentu a ďakujem aj za prezentáciu. Ja e, chcem vám povedať niečo veľmi jednoznačné. Váš návrh e, ne, je dostatočne ambiciozný v porovnaní s, e, s vecami, ktoré riešime. Obchodná politika, ochrana životného prostredia, tu musíme nájsť rovnováhu, ale e, chceme, aby ostal aj Vlk City, aj oca celá, takže vy ste hovorili mimochodom sami o tom, že by to mohol byť štat, status quo, to znamená masívne využívanie biodiesel na základe palmového oleja v Európe ale to nie je celkom, e, e, kroky nie sú v súlade s vašimi slovami. Uznávate devastačné dôsledky pre životné prostredie, biodiverzitu a klímu e, pestovania oleja, alebo teda aj pre, nielen pre prírodu, ale pre obyvateľstvo. A na druhej strane e, navrhujete niečo, čo umožňuje Európe dovážať obrovské kvantity e, tohto oleja, ktorý je pestovaný neudržateľným spôsobom. A zároveň vieme, že e, malé farmy sú ekologickejšie ako veľké. Všetci chápeme, nakoľko sú tvorivé nadnárodné spoločnosti, aby teoreticky rozdelili veľké pozemky na malé, aby to vyzeralo, že sa jedná o malé farmy a vyhli sa takto e, problémom. Po druhé, nevyužitá pôda. Tento pojem, to nie je relevantný pojem, pretože my vieme veľmi dobre, že táto pôda je užitočná pre zachovanie biodiverzity a pre zachovanie ekosystému. A po tretie, je iluzórne spoliehať sa na certifikačné procesy, e, ktoré veľmi často sa menia na tzv. greenwashing vo veľkom, vymývanie mozgov, ekologizačné vymývanie mozgov, pretože e, chceme zachovať obchodné staky, styky s Indonéziou a Malajziou, tak ste sa rozhodli jednoducho obetovať e, tropické pralesy. A ten istý obchodný pragmatizmus vás vedie k tomu, aby ste odmietli riešiť otázku soji a pritom vieme, že soja je biopalivom, ktorá e, vyvoláva viac CO2 plynov ako, spalovan, e, ako spalovanie. E, vieme, o čo tu ide. Sú tu nadnárodné spoločnosti, ktoré využívajú palmový olej a soju a E, zneužívajú environmentálne a sociálne zákony, ako je už zvykom príroda, klíma, zvieratá a nakoniec aj ľudstvo ako také. Na tom všetci strácajú. E, pán komisár tu nie je, ale dúfam, že mu odovzdáte môj odkaz. Dúfam, že komisia prehodnotí svoj prístup a nepredloží do Európskeho parlamentu návrh delegovaných aktov, ktorý neznamená pokrok, ale stagnáciu a prinesie niečo, čo bude znamenať skutočný pokrok. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Marte. Áno, ďakujem pekne e, kolegyňa už povedala viac argumentov, ktoré som si ja poznačila, ale je dobre vždy pripomenúť argumenty, ak sú dobré od kedy viem o delegovanom akte komisie, tak eh, mám eh, jedno zvolanie, jednu otázku. Zbláznili ste sa? To je to zvolanie. A otázka znie, kto je váš partner e, zo strany Indonézie a Malajzie, s ktorým diskutujete o týchto výnimkách, pretože naozaj hovoríte o vedeckých údajoch, o ktorých mimochodom sa dá pochybovať, ale ani raz ste nepoučili žili slovo spoločenské údaje. Vy viete, že každý štvrtok sú tisícky mladých, ktorí manifestujú v uliciach, ktorí nám hovoria, zastavte tento masaker. A komisia dáva odpoveď niekoľko mesiacov, dobre, možno to je náhoda, ale niekoľko mesiacov pred dôležitými voľbami je jednoducho obíte toto, dohodnite sa s nadnárodnými spoločnosťami, to je dôležitejšie, nadnárodné spoločnosti sú dôležitejšie ako planeta. Pýtam sa, naozaj sme sa zbláznili a mimochodom vysielame veľmi zlý signál, pretože tak ako už pani Mes povedala, dôverovať nadnárodným spoločnostiam v tom, že e, naozaj to budú malé farmy, ktoré majú menej ako 5 hektárov a budú splňať tie predpoklady. A potom povedzte mi, poznáte veľa uh, takýchto pozemkov v tých častiach sveta, kde je stále väčšia potreba? Uh, v skutočnosti ústav, to ústrednou otázkou, samozrejme odmietam váš delegovaný akt a dúfam, že tie konzultácie, ktoré organizujete s občianskou spoločnosťou, vám povedia jednoznačne. Nie, ja to naozaj dúfam, pretože už vôbec biopalivo ako také ten názov, v podstate to je nezmysel. Vy ste sami povedali, že to je najhoršie biopalivo, ktoré najviac znečistuje planetu. Vy sami ste to povedali, vy komisia, nie vy osobne, ale komisia a zrazu robíme výnimku. Takže otázka znie, pán zástupca komisie, aké sú protistrany, čo ponúka Indonézia a Malajzia ako protiponuku za túto výnimku? Ešte ďalšie otázky? Zdá sa, že nie. Takže keby pán Van Steen mohol odpovedať na tieto otázky. Ďakujem za tieto vyjadrenia. A mm, odozdám ich komisárovi, ktorý tu dnes nie je. A pokúsim aj vysvetliť niektoré veci, na ktoré ste sa pýtali. V prvom rade pán Blanco López sa pýtal na tie limity. Myslím, že už tu nie je, ale tých 10% chcel vedieť, prečo sme sa preto rozhodli Môžem povedať, že sme vyšli z konzervatívnej požiadavky 10 aby sme zaručili a aby sme mali jasné e, úspory emisí. Je jasné, že tento limit a to je aj opäť na viaceré ďalšie poznámky, že palmový olej bude spadať do kategórie vysokoriskantných biopalív a preto nemôžem povedať, alebo nechápem, nevidím, ako by sme mohli povedať, že to, čo navrhujeme, je zachovanie status quo. Máme tu ďalšie poistky, ktoré zabezpečujú, že tie biopaliva, ktoré podporuje smernica, predstavujú výrazné úspory a nie sú spájané s využitím e, nejakej pôdy, deforestáciou, pôdy, ktorá by nemala byť takto využívaná, deforestáciou a podobne. Takže použitie biopalív a palmového oleja ako biopaliva sa bude utlmovať, okrem tých výnimočných prípadov, kde tieto môžu byť certifikované ako nízkorizikové biopaliva. A my si myslíme, že toto je dobre vymedzené, zadefinované a použije sa to len v tých prípadoch, kde je jasný dôkaz, že je tu adicionalita alebo že tu ide o malých podnikateľov, pre ktorých by bolo veľmi ťažké splniť takéto kritéria. A potom sú tu ešte, je tu ešte aj dobrý potenciál na zlepšenie postupov. A to k tým 10%. Samozrejme, vždy môžeme niečo tvrdiť, a či je toto správne číslo. A je to sprísnejšie než tých 14 ktoré sú v tej mm, smernici a vylučuje to e, iné možnosti a je tu, e, zabraňuje sa tomu, aby sa to dostalo do tých vysokokarbonových pôd. Takže je úplne jasné, že tieto kritéria sú takto nastavené. Potom vymedzenie malých vlastníkov pôdy sme dali do hranatých zátvorok, pretože my sami ešte sme e, diskutovali o tom medzi sebou a chceli by sme počuť aj názory iných po zverejnení tohto návrhu. Niekde sa hovorí medzi 2 a 5 a my samozrejme by sme boli radi, keby ste nám mohli predložiť vaše argumenty na to, ako definovať e, týchto malých vlastníkov pôdy. Pán Kelly sa pýtal na pôdu, na soju. Ja si myslím, že soja je všeobecne iný prípad ako palmový olej. Keď si pozriete čísla, tak je jasné, že tu nevidíte taký, takúto expanziu, takéto rozšírenie do vysokokarbonových e, pôd. A soja, biopalivá zo soje môžu predstavovať podľa nás veľké úspory v, e, v emisiách uhlíka v porovnaní s fosílnymi palivami, ale samozrejme je tu stále možnosť, že by sa to zmenilo a preto, ako som povedal, sa budeme tomu venovať, pozorne to sledovať a ak to bude potrebné, zmeníme prístup alebo údaje, ktoré sú v prílohe k delegovanému aktu. A podľa nás je to úplne v shode s VTO, pretože sú tu určené objektívne e, kritéria, nie je tam e, uprednostňovaní nejaký typ biopaliva alebo e, krmovín používaných na biopaliva. A všetky tieto paliva, respektíve vychádzajú z objektívnych kritérií, potom monitorovanie, Samozrejme, toto je veľmi dôležitá otázka. Žiaľ, V minulosti sme nemali také možnosti ako teraz, ako máme satelit a podobne. A myslíme si, že spolu s ostatnými kritériami udržateľnosti, ktoré sú tiež certifikované, máme možnosť monitorovať tieto veci aj v prípade, že by sme satelity nemohli používať. Myslím, že som odpovedal na vaše otázky. Odpovedal som na otázku pani Mec a môžem povedať, že si myslíme, že certifikácia je možná e, spolahlivým spôsobom. Súčasná smernica z hľadiska udržateľnosti vychádza z certifikácie, vychádza z režimov, ktoré sú schválené a výrobcovia, ktorí dokážu zhodu s týmito kritériami cez tieto režimy, tak by to malo prebiehať. Na soju som podľa mňa odpovedal. Nevidíme tu tie isté veci. A samozrejme, mňa mrzí, že ste sa už rozhodli, že budete namietať tento delegovaný akt. A potom, čo sa stane, ste sa pýtali, takže komisia bude musieť prísť s novým návrhom a myslím si, že to už bude potom vecou nových, nových e, zákonodarcov, pretože nevidím, ako by sme to inak dokázali zvládnuť z hľadiska času dúfam, že som odpovedal na všetky vaše otázky. Teraz sme v procese konzulta- verejných konzultácií. 5. marca budeme mať stretnutie. Tam pozveme expertov, ako aj predstaviteľov členských štátov. A boli by sme radi, keby tam boli aj experti z EP, Európskeho parlamentu, pretože chceme, aby to bol transparentný proces my nechceme niečo skrývať. Chceme, aby sa to robilo tým najlepším možným spôsobom. Nie je to ľahká téma, to vieme. Poznáme to z minulosti. Nie je to téma, ktorá sa dá len tak riešiť, ale ako som povedal, tieto jasné rozhodnutia, ktoré sme už prijali s touto smernicou, tak tá politika je už určená a samozrejme môžeme povedať, že diabol je skrytý v detailoch. Kritéria sú dôležité, ale kolegislátovci rozhodujú a mali by tu byť tieto kategórie, kde by sme mali veci zamrznúť a potom utlmiť. A tak dať možnosť producentom mať jasné pravidlá, dokázať adicionalitu a dokázať, že neprispievajú k odlesňovaniu alebo že pôsobia takým spôsobom, že tu dochádza k expanzii e, vysokouhlíkovej pôdy. E, rešpektujeme, čo e, rozhodli spolu e, zákonodáci a my teda dúfame, že v končnom dôsledku parlament dokáže podporiť náš návrh. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Samozrejme sme k dispozícii za komisiu na akékoľvek bilaterálne rokovanie, ak by ste chceli, alebo ak chcete diskusiu o odborných veciach, tak e, sú tu odborníci, ktorí ktorí o tom vedia viac ako ja. Ďakujem pekne. ďakujem pekne, pán Van Stein, a ďakujem kolegom za otázky. Opäť máme v podstate predbiehame náš harmonogram, takže môžeme ísť na ďalšiu tému prebiehajúce interinstitucionálne rokovania. Budeme hovoriť o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady ktorým sa vytvára rámcový program pre e, výskum a inovácie Horizont Európa, ktorý e, stanovuje pravidlá na účasť a šírenie týchto inovácií a poznatkov. Chcel by som vám pripomenúť, že druhý trialog prebehol 29. januára tohto roka a chcel by som odovzdať slovo pánovi Nika na dve minúty. Príjemné popoludnie, ďakujem pekne. Nič nové, zásadné. Od posledného briefingu z mojej strany sa neudialo. Dnes zasadla rada a stále očakávame ich stanovisko, pretože momentálne stanovisko rady vždy nebolo dosť flexibilné doteraz. Budeme mať vo štvrtok trialog všetky tie zásadné body, o ktorých sa bude diskutovať vo štvrtok. Eh, poznáte, budeme vás aktuálne informovať. Žiaľ, momentálne sme nedosiahli žiaden pokrok eh, v tých zásadných veciach. Vrátanie EIC, SMEs, E, skratený alebo zrýchlený postup, malé stredné podniky, rozšírenie, proste tie základné témy, nič nové sa neudialo. To je moja veľmi kratučka informácia o, e, o prvých dvoch trialogoch. Dobre, ďakujem pekne. Zdá sa, že je to veľmi zložitá problematika. Ako ste povedal, ďalší trialóg je vo štvrtok, 21. februára 2019, samozrejme. Á, pani Toja, prepačte, nevidel som vás. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som len chcela zopakovať vo výbore to, čo Nik, pán Nika povedal viackrát eh, keď hovoril o trialógoch a, a my chápeme, eh, že táto dôležitá problematika je veľmi zložitá a náročná a že to nie je ľahké. Určite podporujeme nášho kolegu spravodajcu eh, v jeho vynikajúcej práci. Len by som chcela poprosiť pána Niku položiť mu otázku, eh, či neviem, či mu bude vedieť odpovedať teraz alebo, alebo neskôr. Viete, že pre nás všetkých je to veľmi dôležité. Ide o iniciatívu pre malé a stredné podniky Napríklad, že by to mohlo byť jedno kontaktné miesto pre malé a stredné podniky, aby sa podporovali postupné inovácie a schválovanie zo strany parlamentu. Ja by som e, si rada vypočula, ako vyzerá aktuálna situácia v tejto veci. E, ja viem, že to bolo ešte pred radou pre inovácie a neviem, či to prejde cez tú radu. Ak áno, tak možno náš postoj sa trošku zmení a máme postupné inovácie, nie rýchle inovácie. A preto e, žiadam, aby inovačná rada, e, e, či by sa dali vytvoriť dodatočné peniaze, o ktorých rozhodol parlament. A ja žiadam, aby sme mali jasné rozdelenie, pretože sme navrhovali, aby minimálne 70 boli vyčlenených na presne tento typ aktivít a hovorili sme o druhej časti, ktorá bude presunutá do tretej obálky a ktorá bude vyjadrená percentuálnym e, spôsobom tak, aby tak sme sa snažili držať sa tých ukazovateľov, ktoré sme si stanovili až doteraz. E, myslím si, že je to nevyhnutné, pretože samozrejme budeme mať e, plné ústa ukazovateľov, ale nič nedosiahneme. A samozrejme, treba to docieliť e, spolu, s dobrou spoluprácou s tieňovými spravodajcami a samozrejme spoluprácou s parlamentom. Aj som veľmi rada, že prišiel kolega Eder, pretože aj on vie, že táto rozhodnutie parlamentu E, pokiaľ sa zmení lokácia, e, potom e, sa nebudeme držať podstaty veci. Ospravedlňujem sa, ak hovorím dlhšie, ale myslím si, že je to nesmierne dôležité, tak pre mňa, ako aj pre moju skupinu. Ďakujem. Nie, nehovorili ste vôbec dlho. Pán Nika, chcete zareagovať? Ja by som chcel opätovne potvrdiť, že táto vec je na programe Jedno kontaktné miesto je v texte uvedené 2,5 miliard eur. Takisto sú v našom návrhu ešte stále. O tom musíme diskutovať s radou. Takisto aj 70 horizontálnych alokácií pre malé a stredné podniky, to je tiež v našom texte. Sú tu dve alternatívy Eh, ak rada poukáže potrebnú flexibilitu pre rokovanie s parlamentom, tak ukončíme rokovania v marci 2019. Ak nie, tak nový parlament ukončí rokovania tiež v marci, ale 2020. Takže žiaľ, s tým veľa nenarobíme, pretože z našej strany my máme jasný mandát, jednomyselnosť všetkých politických skupín a však, čo sa rady týka, ich, jej stanovisko s nulovou flexibilitou je také, že v podstate rokovatelia nemajú mandát rady prediskutovať nejaké percento. Eh, ak teda oni sa nepohnú, tak ani my sa nedokážeme pohnúť. My tiež nechceme ustúpiť z našich zásadných bodov. Alebo eh, rada trošku povolí, alebo sa bude o tejto správe diskutovať až do marca 2020 Zdá sa, že to je naozaj veľmi komplikované. Pán Iler. Áno, je to zložitá téma. Na jednej strane všetky politické skupiny vyjadrili, čo je pre nich najdôležitejšie, čo by tam chceli mať. A nemali by sme si robiť také veľké obavy, pre, pretože možno sa nebude musieť vzdať ničoho z toho. Vieme, že zelený, Parížská dohoda, socialisti, tí kladú dôraz na program pre malé a stredné podniky. My by sme chceli zlepšenie z hľadiska toho zrychleného konania a ďalších vecí. Takže je pomerne jasné, že v tejto situácii parlament neustupuje od zásadných pozícií. Či je lepšie rokovať až e, počas budúceho parlamentu v kontexte vianočno-finančného rámca? Ja o tom pochybujem, pretože ak by sme sa dohodli a principiálne stanovisko politických skupín by bolo zohľadnené v rámci čiastočnej dohody s radou, tak by sme boli oveľa lepšej pozícii rokovať o rozpočte, pretože v minulosti tak bolo, že bolo akési zastrešenie rozpočtové a potom sme sa dohodli, do akej miery e, návrh parlamentu sa do toho napasuje alebo nie, ak by sme mali dohodu, principiálnu dohodu s radou E, to principiálne stanoviska parlamentu by boli zohľadnené, tak by sme boli vo veľa silnejšej pozícii rokovacej, pretože členské štáty takisto sa na niečom dohodli a potom e, ťažko vám povedia, krátime rozpočet. E, E, potom e, parlament, e, rada povie, jednoducho skrátime rozpočet a robte s ním potom, čo chcete. Takže podľa nás je rozumné dohodnúť sa s radou vopred, aj keď by to znamenalo, že potom budeme diskutovať o rozpočte pravdepodobne začiatkom budúceho roka. A ja si nemyslím, že v druhej polovici tohto roka sa nejak veci pohnú. Takže podľa mňa principiálne je zmysluplné dohodnúť sa z praktického aspektu áno, e, rada spochybňuje právny základ. E, My e, v podstate tu máme veľmi zložité riešenie z akéhosi trialógu, ktorý vychádza z dohody o lepšej legislatíve v rámci interinstitucionálneho dialógu, kde vlastne oficiálne to nie je dialóg o spolurozhodovaní, ale je tu trialog a potom v končnom dôsledku sa musíme rozhodnúť, či kompromisy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, stoja za to, aby sme sa čiastočne vzdali nášho právneho stanoviska alebo nie. A ja si myslím, že o nič neprídeme, ale môžeme veľa získať. A potom všeobecnejšie, a to je posledná veta z mojej strany, Mm, v podstate naozaj sme sa dostali do závozu, pretože viac menej máme pripravených sedem vlajkových programov od zdravotníctva cez kvantové a tak ďalej. Väčšina toho bola odobrená a už zostali určité peniaze na prípravu konzorcií, dohromady a postupné kroky. A momentálny problém je taký, že to potrvá, pretože je to zložité, chceme mať veľké ambície, chceme, aby to boli veľké projekty, ale nemôžeme im nejako naznačiť, aké konzorcia majú stavať, pretože teraz je to z horizontu Európa, čiže tam by sme mohli povedať, že môžeme zafinancovať len to, že vytvoria konzorcium, ktoré bude v zmysle horizontu 2020, ale pravdepodobne to nebude horizont 2020, to už bude niečo, čo sa rozhodneme ohľadom vlajkových eh, programov alebo misií toho nového programu. Čiže už teraz blokujeme existujúce eh, vlajkové iniciatívy v kvante a v ďalších veciach, pretože jednoducho nevieme, kam chceme ísť. Či budeme mať tieto vlajkové projekty, tak ako sú navrhnuté v rámci Horizontu 2020, ale potom nebudú pasovať po roku 2021, alebo im povieme, počkajte, kým sa rozhodneme o tom, ako asi to bude vyzerať po roku 2021, ale potom to nemôžeme teraz financovať, tú prípravnú fázu, pretože by sme financovali niečo, čo neexistuje právne. Takže to svedčí trošku o tom, čo technicky a politicky chceme robiť. Že teda už teraz situácia v súvislosti s Brexitom, že sa vopred nerozhodujeme o budúcich programoch, že to bude blokovať inovácie, blokovať množstvo iniciatív. Čiže stojí za to pokúsiť sa dosiahnuť e, čokoľvek mať dobrý kompromis. Ja by som e, nechceli cez väčšinové hlasovanie, musíme odhlasovať jednomyselne, ale mali by sme spraviť, čo v našich silách, vyskúšať. A keď to nevyjde, no tak to nevidie. ale ak by to vyšlo, tak si myslím, že by sme spravili tým veľa pre všetkých, pre všeobecné vnímanie únie, ktorá dokáže konať a boli by sme vo veľa silnejšej e, pozícii o rokovaní rozpočte budúci rok, pretože potom rada bude musieť rozhodnúť o tom, čo sa chce zbaviť, ak chce skrátiť rozpočet čo je oveľa ťažšie pre radu, ako keď jednoducho rada povie, skrátime rozpočet a potom nastavte ambície tak, aby sa zmestili do toho rozpočtu, ktorý vám dáme. Dobre. To je naozaj veľmi zložitá problematika a prechádzame na ďalšiu tému, rovnako zložitú, tak zložitú, že musela byť odložená na neskôr. Takže Prechádzame na ďalší bod, bod 15, vytvorenie programu Digitálna Európa na roky 2021 až 27. A rád by som vás chcel informovať o tom, že prvý a konečný trialog sa konal 13. februára. A rád by som dal slovo pani Mlinár na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je to taká ľahšia téma, veľmi pozitívna, pretože ako ste správne povedali, pán predseda, v stredu sme úspešne uzavreli jediný politický trialog k tomuto programu. Rada preukázala veľkú mieru spolupráce a to nám umožnilo dohodnúť sa na tých otvorených politických otázkach po šiestich kolách technických rokovaní. Celkovým výsledkom je vyvážený text, ktorý objasňuje rozsah programu, ako aj jeho ciele. Z tých politických vecí, o ktorých sme rokovali, rada by som upozornila na tieto. Poprvé, implementácia cieľov sa objasnila tak, aby sa zracionálnilo toto nariadenie a zapadlo do existujúceho rámca. To bolo veľmi dôležité pre Európsky parlament, pretože bez toho by to jednoducho nedávalo zmysel ak by sme nevytvorili skutočné synergie. Hoci sa to zracionálnilo, ak som povedala. Naďalej komisia má dostatočný manevrovací priestor na to, aby cez priamu implementáciu riadila pre všetky projekty. Po druhé, parlamentu sa zabez, podarilo zabezpečiť e, ochranu etického rozmeru, pre všetkým v oblasti umelej inteligencie tým, že sa otvára nový budúci rámec pre etické usmernenia, ktoré pripraví skupina na vysokej úrovni na tému umelá inteligencia. Toto skupina bola vytvorená na komisii a, a že komisia dostane právo moci robiť etické kontroly dôsledkami krátenia financovania projektov, ktoré nesplňajú tieto etické kritéria. Po tretie, dohodli sme sa o európskoj digitálnych inovačných centrách tým, že budeme mať otvorené, transparentné a konkurenčné postupy pre výber týchto centier. A na záver, dohoda sa týka e, e, tohto textu iba čiastočne, pretože určité veci, ktoré už tu zazneli, ktoré sú horizontálne pre všetky spisy Vianočného finančného rámca boli vylúčené z mandátu rady. Čo sa nás týka parlamentu, my sme ochotné zakomponovať dohodu, ktorá bola dohodnutá minulý týždeň v rámci prvého čítania, avšak máme zatiaľ pozíciu, tak ako bola v decembri odhlasovaná na plenárke v tých veciach, o ktorých sa nedá rokovať, nebude rokovať a samozrejme to závisí od písomného potvrdenia zo strany rady. Tu by som naozaj chcela vyjadriť vďaku komisii, ktorá nás naozaj naozaj podporovala počas celého procesu ako aj rumúnskému predsedníctvu za obrovské úsilie, ktoré vynaložili a vynakladali naozaj až do poslednej minúty rokovaní. Zároveň by som sa chcela poďakovať, napriek tomu, že pán Buzek tu nie je, predsedovi výboru ITRE. On predsedal trialógu a na záver by som sa chcela poďakovať sekretariátu a e, pracovníkom za vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za potlesk, ktorý je určený vám, pánovi Buzekovi a samozrejme pracovníkom. A samozrejme informujem pána Buzeka za tieto nepochybne zaslúžené komplimenty. Teraz e, prejdeme na posledný bod našeho programu zriadenie nástroje na prepájenie Európy. Trialóg sa už uskutočnil 22. januára a ďalší sa uskutoční e, dnes večer, myslím. A chcel by som e, požiadať pani Virkunen, aby nás informovala o plnom trialogu a samozrejme aj informovať o tom, ktorý prebehne dnes večer. Áno, e, v skutku, e, ja už som po ostatnom e, trialógu mi bolo povedané, o čom hovoríme. Odtedy bolo jedno zasadnutie výboru ITRE čo sa týka, prešli sme už tou časťou dopravy a dnes v tej časti budeme pokračovať, budeme hovoriť o digitálnych záležitostiach na jednotlivých trialógach, ale prebehli aj technické stretnutia a tam sme dosiahli dobrý pokrok, takže plánujeme, že ešte prebehne jeden trialóg po dnešnom večeri, ale myslím si, že stále je možné, že dosiahneme dohodu v marci, tak aby sme mohli hlasovať e, v marci e, na spoločnom zasadnutí s výberom TREN a potom na plenárke v apríli. Avšak e, myslím si, e, ešte sme nenačali tú kapitolu o digitálnych záležitostiach, ale azda začneme aspoň z energiou dnes večer. Ďakujem veľmi pekne. Ak by sa nedosiahla dnes večer dohoda, e, je už naplánovaný ďalší trialog na 7. marca a, a dúfajme, že sa nebude musieť uskutočniť nie je niečo ešte do bodu rôzne, zdá sa, že tomu tak nie je. A preto by som vás chcel informovať, že ďalšie stretnutie, ktoré bolo pôvodne naplánované na 4. marca, bolo zrušené. To znamená, že budúce stretnutie sa uskutoční 18. marca v pondelok od 3. hodiny do 18.30. A uzatváram dnešné stretnutie a ďakujem veľmi pekne za príspevky jednotlivých poslancov. Ďakujem.